Um, Kolegovia, ak ste všetci pripravení, môžeme začať. Ospravedlňujem sa za krátke zdržanie. Toto stretnú, tomuto stretnutie predchádzalo stretnutie koordinátorov. Ospravedlňujem sa kolegom, čo prišli na čas. Začneme náš program dnes s bodom 23, ktorým je správa agentúry Frontex o praktickom uplatňovaní nariadenia nariadenia 656 lomeno 2014. Takže bez zbytočných odkladov by som požiadal pána Ledgeryho, aby odprezentoval svoju správu. Jeho prezentácia potrvá nejakých 7 minút, takže budete mať dostatok času na vaše otázky. Je jasné, že Frontex hrá veľmi významnú úlohu v tejto kríze, takže pokiaľ máte otázky, pýtajte sa. Je veľmi dôležité, aby ste kladli aj technické otázky, ktoré sa týkajú rozpočtu a organizácie. Takže, pán Jerry, ďakujem veľmi pekne, že ste sa dnes k nám pridali a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. poslanci Európskeho parlamentu. Táto správa bola prezentovaná Frontexom a týka sa implementácie nariadenie 656 2014. Je to správa o námorných operáciách, ktoré Frontex koordinuje. Správa bola zaslaná parlamentu takže nebudem zachádzať v jej prezentácii do podrobností. V prvom rade mi dovolte povedať, že implementácia tohto nariadenia bola príležitosťou pre Frontex zaškoliť pracovníkov, zaškoliť pracovníkov na hraniciach, ako aj zdôrazniť niektoré e, procesy. A posúdenie je pozitívne. Ak sa pozriete na túto správu, je štrukturovaná do troch častí. Prvá časť popisuje pozmeňovacie návrhy, ktoré boli zavedené do operačných plánov, aby vyhovovali novému nariadeniu prijatému v roku 2014. Druhá časť popisuje jednotlivé postupy, ktoré vytečil Frontex a takisto aj tok informácií a to, ako Frontex môže podnikať kroky na to, aby zlepšil e, zhodu a spoluprácu v námorných operáciách. Takisto v tejto správe dávame konkrétne príklady ku každej spoločnej operácii. Takže vidíte, akým spôsobom sa nariadenie vykonáva. V tretej časti je celkové posúdenie dopadu tohto nariadenia o spoločných operáciách na námorných hraniciach a ako by sa tieto dali v budúcnosti ešte zlepšiť, rovnako ako aj implementácia nariadenia teraz prejdeme k tým hlavným záverom podľa Frontexu v tejto správe. Ako všeobecné pravidlo, toto nové nariadenie je spôsobom na lepšiu ochranu základných práv a zároveň vytvára príležitosť na nastolenie konkrétnejších a lepších pravidlách v tejto kritickej záležitosti, e, zvlášť na námorných hraniciach. Hostiteľské štáty spojených operácií majú teraz zodpovednosť za všetky osoby e, zadržaných alebo zachránených na ich území. Je to konštruktívny prístup, ako sa vysporiadať so zmiešaným prílevom osôb rovnako ako s princípov non refulmo. Toto je spomenuté aj v správe. Čo sa týka operatívnej úrovne, toto nariadenie prispelo k tomu, aby sme si vyjasnili úlehy e, národných koordinátorov a zástupcov Frontexu prítomných na palubách jednotlivých plavidiel a takisto objasnilo, akým spôsobom sú nastavené toky informácií medzi jednotlivými partnermi na operačnej úrovni počas e, zadržiavania a záchranárskych operácií. Je to veľmi dôležité, keď spoločné operácie sa zmenia z dozorovania hraníc na záchranárske e, akcie. Samozrejme, existuje tu priestor na zlepšenie, keď hovoríme o tretích krajinách. V súčasnosti v období, ktoré pokrýva táto správa, sa nevyskytol prípad vylodenia migrantov v tretích krajinách. Avšak e, v niektorých e, operačných plánoch existuje opatrenie, ktoré ráta s potenciálnymi prípadmi vylodenia, predovšetkým v operácii Poseidon. V tomto prípade je dotknutá krajina Turecko a takisto aj v inej operácii, kde je dotknutou krajinou Maroko. Aj keď sme sa nestretli s vylodením migrantov v tretej krajine z perspektívy Frontexu, Musíme mať dostatočný manevrovací priestor, aby sme rátali aj s touto možnosťou kvôli hostiteľským štátom, aby sme mali v budúcnosti priestor na zlepšenie. Takisto môžeme povedať, že toto je pravdepodobne výsledok školenia, ktorý, ktoré Frontex eh, vykonal hm, pre pracovníkov na hraniciach Išlo o, o aktualizáciu a zaškolenie pracovníkov na hraniciach kvôli námorným pravidlám a zákonom a takisto aj novou príležitosťou vyslať e, jasné posolstvo na ochranu základných práv a takisto aj nastavenie základných práv ako pravidlo non-refoulement a samozrejme ako aj právny stav, ktorý musí existovať pri e, námorných operáciách. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Ledgeri. Vždy nám poskytnete krátke, ale o to lepšie informácie. Máme bod na programe 23 a 24, kde vás e, parlament e, pozval na diskusiu o článku 14, kde sa hovorí o operatívnej spolupráci medzi krajinami a poslanci žiadali viacej informácie o tom, čo to v praxi bude znamenať. A tak vás chceli prizvať na diskusiu o tejto záležitosti. Čo je ďalším bodom na programe. Takže by som navrhol, aby sme zbytočne nerozlišovali medzi eh, dvomi bodmi a aby sme zobrali všetky relevantné otázky, ktoré sa aj týkajú tohto nasledujúceho bodu. Takže myslím si, že budeme mať dostatočný čas na to, aby sme si vypočuli detailné otázky a dali priestor aj kolegom, ktorí sa chcú spýtať na operácie Frontexu v kontexte súčasnej krízy. Takže myslím si, že body programu 23 a 24 môžeme zobrať naraz vzhľadom na závažnosť vašej správy. Takže teraz dám priestor e, poslancom a nech sa páči, máte dostatok času na formulovanie vašich otázok. Začneme s otázkami. Pán Kveliu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, pán riaditeľ Ledgeri, za vašu správu a za príspevok. Keď bola schválené toto nariadenie, Európa už čelilo významným výzvam. Nepodobne dnes množstvo ľudí sa uchádzalo o azyl a množstvo ľudí umieralo vo vodách Stredozemného mora. Ba čo viac, sme zaviedli komunitné pravidlá, ktoré sa týkalo, týkali záchranných operáciách na mori kde, kedy sme chceli posilniť eh, princíp non-reforma a v medzinárodných vodách, zatiaľ čo by sme zároveň zabezpečili naše hranice. Ako spravodajca môžem povedať, že sme dosiahli dobrý kompromis a dosiahli dobrý právny rámec. Podľa správy, ktorú ste prezentovali, tento nový eh, vzťah naplnil svoj účel a e, vítam vaše vyhlásenia. Ďakujem vám za vaše snahy. Stále sa nám bohužiaľ nepodarilo vyriešiť túto krízu. Ani sa nám nepodarilo e, znížiť obete na životoch v Stredozemnom mori. Iba včera 42 e, ľudí, vrátane 11 mladých ľudí a detí sa utopilo. 2000 ľudí zahynulo tento rok. Toto už bolo predmetom diskusie, ale myslím si, že by tento parlament e, ocenil lepšie informácie. V prvom rade, súhlasili by ste s tým, že niektoré členské štáty nie sú pokryté e, týmto nariadením a súhlasili by ste s tým, že e, Frontex v tomto prípade predstavuje problém. Priznali by ste, že Frontex nemá dostatok operačných prostriedkov na plnenie si záväzkov, ktoré vyplývajú z tohto nariadenia. Súhlasili by ste s tým, že napriek e, tomu, že vám boli prislúbené e, nové zariadenia, členské štáty ho nedodali. A dokonca ani to, čo bolo e, slúbené písomne, bolo v menšom rozsahu. Súhlasili by ste s tým, že napriek lepšej koordinácii členské štáty sa stále snažia vyhybať sa zodpovednosti pri záchranných operáciách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Koelia. Naozaj ste sa opýtali tú otázku, ktorú som chcel aj ja mm, položiť, ktorá sa týka zdrojov. Ďakujem vám veľmi pekne za to. Eh, to sa, tým pádom sa môžem ja sám vyškrtnúť zo zoznamu rečníkov. A teraz podľa porania eh, pán Radev. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V akčnom pláne o navrácaní neúspešných žiadateľov a o azyl, ktorá bola predmetom rokovania na komisii minulý týždeň, myslíme si, že úloha Frontexu by mala byť vystupňovaná. Frontex má organizovať nielen operácie pri navracaní žiadateľov o azyl, e, pri navracaní do ich krajiny pôvodu a bude na to vyčlenený aj špecializovaný operačný tím. V tomto kontexte, kedy si myslíte, že Frontex začne vykonávať tieto operácie, čo sa týka prinavratenia migrantov a čo sú výzvy, s ktorými sa agentúra stretne pri vykonávaní týchto operácií? Čo sa týka Bulharska, mojej krajiny, tá sa nachádza pod vysokým migračným tlakom a otázka je, do akej miery je, otázka je, do akej miery chcete podporiť bulharskú vládu v jej snahách o navracanie nelegálnych migrantov späť do ich krajiny pôvodu. Špecificky podporíte Bulharsko pri implementácii e, v dohodách o readmisii s Tureckom a Marokom. Pani Barbara Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať doktorovi e, Ledgerimu za správe a mám dve otázky. Jedna otázka je vysvetlenie krátenie rozpočtu Frontexu predovšetkým jeho námorných operácií, predovšetkým v centrálnom stredomorí pri záchranných akciách, kde predovšetkým bolo plnenie úloh Frontexu v strážení hraníc Talianska spolu s, nám, s talianským námorníctvom a akým spôsobom sa bude zapájať e, do organizácií, ako je napríklad Lekári bez hraníc a Sea-Watch. Druhá otázka sa e, týka e, prostriedkov poskytnutých členskými štátmi a pripojí sa ku kolegovi Koeliovi a dodám ešte jednu konkrétnejšiu otázku. Chcela by som vedieť, akým spôsobom Frontex využil, ale respektíve využia v rámci operácie Triton fondy, ktoré dostal a ktoré sa strojnysabili, predovšetkým v oblasti centrálneho stredomoria. A aké prostriedky budú využité na záchranné operácie, koľko bude e, využité na organizáciu tzv. hotspotov a aký rozpočet je plánovaný na navracanie žiadateľov o azyl, ktorí neúspeli vo svojej žiadosti. Ďakujem. Ďakujem, Barbara. Veľmi špecifická otázka, Skar Keller. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Mám niekoľko otázok, ktoré sa týka vylodzovania v tretich krajinách. Myslím si, že všetky otázky zoberieme teraz v jednom balíku, ak som to správne pochopila. Namietate voči tomu? Nie, nie, to je absolútne v poriadku. Spomínali ste v správe, že si, ho, e, že si myslíte, že existuje priestor na zlepšenie bezpečnosti v tretich krajinách. E, čo to znamená, že existuje tento problém? Čo vlastne problémom je? Pretože ste zároveň hovorili, že nebolo zaznamenané vylodenie v tretich e, krajinách. Aký problém nastal a prečo ste k tomu teda nepristúpili nakoniec? Čo sa týka tretí krajín a spolupráce s nimi, možno by ste mohli poskytnúť nám informáciu, či existujú nejaké novinky v posilňovaní spolupráce napríklad s Tureckom, čo sa týka záchranárskych operácií, čo sú tie lekcie, ktoré ste sa ktorých ste sa poučili v rámci operácií v Stredomoria, respektíve potreby nového e, vybavenia. Čo je to poučenie a čo potrebujeme v Európe, aby sa nikto neutopil už na našich hraniciach. E, op- opakuje sa to neustále, nie síce pri Lampedúze, ale naopak pri e, gréckých opera- ostrovoch Áno, ďakujem. Ďalší, Albi Augustman. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že odmietnutie migrantov v Európe, ktorá kontroluje hranice a stavia ploty znamená neludskosť a nedostatok solidarity. E, prechádzame cez obrovskú krízu a Európska komisia navrhuje e, posilnenie z Frontex. A to je podľa mňa to najhoršie opatrenie. Prvá otázka, čo je úloha Frontexu e, v tom zmysle, čo spomínala pani Mogherini, koľko prostriedkov bude na to vynaložených, koľko prostriedkov bude vynaložených na záchranu životov a rozvoj spolupráce, aby, na to, aby ľudia nemuseli opúšťať svoje krajiny. Druhá otázka. Ako sa toto nariadenie aplikuje na Saudu a Meliu? Povedali ste, že nariadenie malo zabezpečiť, aby Frontex postupoval podľa základných eh, hodnúda práv. Ale to, čo sa stalo v Santa Maria, to bolo nelegálne, to bola hrozná vec, čo sa stala neodôvodnené násilie, ktoré sa, ktoré sa nedá ničím ospravedlniť. Je tam e, plot s osnatým drôtom a niektoré krajiny sa ohradzujú takýmito plotmi. A čo Egypt, čo Turecko poskytnú nejaké záruky, ktoré budú v súlade s ľudskými právami? Pani Revolta Bonefoy, Kristín. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám, pán legeri, za to, že ste prišli medzi nás a za možnosť pertraktovať tému o ktorej som veľmi rada, že máme o nej rozpravu. Ide tu o vzťah Frontexu k tretím stranám. Kolegyňa Keller eh, povedala niečo, k čomu by som sa ja rada opýtala niečo aj ja, napríklad to, čo sa volá dohody o práci medzi agentúrou a príslušnými orgánmi tretich štátov. Obsah týchto dohôd je k dispozícii na internete, ale ich realizácia je trošku obostrená nejasnosťami. Sú to skôr nejaké vyhlásenia o budúcich záväzkoch, memoranda a neobsahujú žiadne záväzky, ktoré sa týkajú ľudských eh, práv a ich dodržiavania základných práv. Tieto pracovné zmluvy umožňujú Frontexu a tretím krajinám zúčastňovať sa operácií v neeurópskych vodách a preto je legitímne naozaj sa pýtať, robiť si starosti, či takéto dohody rešpektujú základné práva utečencov, napríklad právo utiecť zo svojej krajiny a žiadať inde o azyl. Parlament by mal byť pravidelne informovaný a mať možnosť mať pod kontrolou naplňovanie týchto dohodov o práci, pretože toto sú veci, ktoré nemôžu uniknúť pozornosti európskej spoločnosti, európskym poslancom. Ďakujem za odpoveď na túto otázku a za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalšia rečnička, pani Barbara Kytrika. Je to Barbara Kudrická. Ďakujem. Mám iba jednu otázku. Ďakujem vám pekne za vašu prezentáciu. Čo si myslíte o operácii Poseidon? aké výsledky dosiahla táto operácia, ako by ste ich charakterizovali? Sú nejaké dodatočné finančné zdroje k dispozícii pre operáciu Poseidon v porovnaní s operáciou Triton? Ďakujem. Predseda, ďakujem. Ďalšou rečničkou, ktorá sa hlasí o slovo, je pani Lamberg. Ďakujem za slovo, ďakujem e, za to, že sa môžem vyjadriť, hovorí pani Winberg. Pýtam sa sama seba, ako vnímate spoluprácu s takými krajinami, ako je napríklad Turecko. Všetky tie plavidlá, ktoré odchádzajú z tureckých brehov a prichádzajú do Grécka a bez toho, aby sa k tomu z tureckej strany niekto nejako postavil, a my sa všetci pokúšame zabraniť týmto hrozným pokusom o prechod Stredozemného mora, ale predsa toľko plavidiel príde a pristane na greckých brehoch. Ja nechápem, prečo s tým niekto niečo nerobí. Rada by som vedela i to, čo sa urobilo s tým, aby bolo možné sa vyhnúť takým aktivitám, výsledkom ktorých je, že migranti prídu na európsku pevninu. To súvisí aj s možným terorizmom. Aké máte rozpočtové prostriedky a plány na spolupráciu s Marokom, Líbiou a podobnými krajinami, ktoré by uľahčili situáciu v Stredomori, situáciu s utečencami? Pán López Aguilar má slovo, hovorí pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pán eh, Ledgeri, za vašu správu, za to, že ste prišli opäť medzi nás. Ja by som si dovolil vám predložiť niekoľko otázok, ktoré sa týkajú konkrétnych aspektov a eh, skúsenosti, ktoré Frontex doteraz zozbieral. Je to agentúra, ktorá vychádza z ochoty spolupracovať, ochoty členských štátov únie spolupracovať. Je však viac ako jasné, že niektoré členské štáty spolupracovať chcú a iné nie, nechcú. Dnes dopoludne, keď sme hovorili o humanitárnom exode, o kríze, ktorá sa rozputala touto humanitárnou epizódou, keď, keď toľko utečencov klope na brány Európskej únie, opäť môžeme kritizovať nedostatok politickej vôle spolupracovať s Frontexom. Toľko operácií, ktoré sme e, mali a ktoré zachránili ľudské životy, to je fakt, na mori, však sa vždy týkajú len ochoty spolupracovať s Frontexom a nedo, takisto sa týkajú neochoty spolupracovať zo strany iných krajín. Mali by sme na ne poukázať prstom, pretože tieto členské štáty formálne súhlasili a zapracovali šengenské dohody do svojich právnych systémov, aby boli v klube. Druhá otázka sa týka presne preto, čo som povedal, presne kvôli tejto skúsenosti, ktorá je taká nepríjemná v mnohých aspektoch. Frontex hliadkuje na hraniciach Európskej únie. Sú to morské, námorné hranice, čo by mohlo pomôcť zvýšiť viditeľnosť Frontexu, zvýšiť jeho výkon, výkonnosť pri ochrane európskej únie na námornej hranici, pretože sú títo ľudia, pohraničníci, pod obrovským tlakom, keď nastala táto kríza a teraz majú úplne inú prácu, pretože identifikovať operácie Frontexu, ktoré súvisia s migrantmi v dnešnej situácii, znamená to, že azylanti a utečenci unikajú z regiónov, kde by mohli byť mučení, a zhromažďujú sa na externej hranici Európskej únie. Čo sa dá urobiť, aby sme Frontex mohli uplatniť, aby, aby mohli robiť operácie aj na pozemnej hranici, nie iba na mori, viac na pevnine, aby mohli robiť, aké finančné prostriedky sú potrebné na, takúto, na takýto presun operácií alebo rozšírenie operácií aj na pevninu. Myslím si, že to by naozaj malo zmysel. Ľudia v zúfalých situáciách, ktoré, ktorí sú na mori, nachádzajú sa na plavidlách a sú ohrození, život, jeho životy sú ohrozené, sú to ľudia, ktorých sem pašuje mafia. Čo urobiť s tým, aby sa na tejto pôde e, nebojovala, ale aby sa skôr chránila hranica na pevnine? Pán Diaz Dimera. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Úprimne vám poviem, ja chápem, že táto diskusia e, má byť s pánom Ledgerim, ale pre neho aj pre kohokoľvek iného by asi bolo prínosné keby sme vymenovali niektoré e, záležitosti, ktoré možno sa zdajú byť samozrejme, ale keď o nich začneme hovoriť, nebudú zrazu až tak také samozrejme. Pozrime si nariadenie o Frontexe, podľa ktorého sa Frontex teraz riadi. Frontex je o koordinácii, kooperácii, o tom, že vykonáva strategické analýzy a že e, má na starosť návraty tých, ktorí prídu k externej hranici. Ich vrátenie. Pozrime sa na krátku históriu Frontexu. Bez ohľadu na to, čo je v nariadení, tieto operácie sa rozširujú, z, z, je ich stále viac a rôzneho druhu. Ale čo sa týka viditeľnosti Frontexu, vie sa len to, že kontroluje námornú hranicu Európskej únie, morskú hranicu na mori. Ale to, Frontex nie sú pohraničníci. E, v súčasnosti máme situáciu kritickú, krí, krízovú. Hrozná humanitárna dráma sa nám odohráva pred očami. A ak sa pozrieme na agendu súvisiacu s pristahovalectvom, prvý bod na programe je zachrániť ľudské životy. Preto zdroje Frontexu eh, by mali byť použité na to, aby sa chránili ľudské životy. Eh, preto by bolo dobre zviditeľniť operácie aj eh, ako Poseidon a Triton, ktoré sa odohrávajú aj v strede Stredozemného mora, nielen pri hraniciach, kde sa zachraňujú životy. A keď si toto uvedomíme, každému bude nad slnko jasnejšie, určite každému, každému, čo je v tomto výbore, si musí uvedomiť, že Frontex má oveľa viac úloh. Pozemná hranica je to celkom iná situácia. Frontex nebude brániť pozemnú hranicu, e, pokiaľ nebude vyzvaný Španielsko. Keby nebolo vyzvalo Frontex, aby zasiahol v Santa Malii, tak by tam Frontex nebol šiel. Frontex ale predsa len musí chrániť všetky druhy hraníc, námorné i pozemné. E, keď hovoríme o pohraničných kontrolách, na mori, na pevnine, na riekach dokonca, v ústí riek alebo na, v riečných prístavoch, nemýlme si slovo hranica so slovom prechod, hraničný prechod. Niekedy je hranica iba imaginárna línia, nejaká náhoda, ktorá sa udiala v histórii, niekto narysoval čiarku, ktorá vlastne pláva na vlnách, ale pohraničný prechod je skutočné fyzické miesto, kde sa e, zoskupujú ľudia a prechádzajú cez skutočnú hranicu, kon, sú kontrolovaní. Ospravedlňujem sa, ak niektorí z vás si myslia, že tu hovorím iba samozrejmosti, ktoré už každý vie, ja len poukazujem na to preto, mám, mám dôvody, prečo to hovorím, pretože som si vypočul, čo tu doteraz odznelo, nielen dnes, ale aj v minulosti. A mám dojem, že niektorí ľudia si milia Frontex a úlohy, ktoré dostal Frontex, v tomto nariadení s niečím iným. Ja nemôžem uveriť, keď niekto tu povie, že Frontex je vojenskou operáciou to je nezmysel. Frontex nemá vojenskú povahu. Absolútne nie. A je mimoriadne dôležité toto vyjasniť od samého začiatku pre všetkých. Ale odznelo tu niečo dôležité. Pán Ledgeri, viete, čo je kraté? Zoznam kritérií, niekedy imaginárnych, niekedy reálnych kritérií, ktoré musia splniť členské štáty Európskej únie a poskytnúť ich Frontexu, také zdroje, ktoré musia poskytnúť Frontexu a ktoré boli dohodnuté. Ako členské štáty splnili tieto úlohy, tieto kritéria v nariadení v krízovej situácii? Možno by ste nám mohli odpovedať na túto otázku. Máme e, krízovú situáciu a ako členské štáty prispeli k zdrojom, k tomu, čo, aké príspevky dali jednotlivé členské štáty. Ďakujeme, pán Diaz Demera. Hovorí predseda. Ehm, kolegovia, ja vám dávam priestor, nechcem vás naháňať, aby ste sa mohli vyjadriť. Je to asi dosť veľká zmena, pretože každého vždy naháňam, aby skončil za minútu, za dve, ale pre, pre zmenu teraz tu máme hostia, ktorý zosumarizoval svoju správu za 5 minút veľmi hutne, bez toho, že by vynechal niečo dôležité. A vy máte všetci veľmi inteligentné otázky, takže len chcem podotknúť, aké je to pekné, aký je to dobrý model pre našu rozprávu, keď nemusíme sa ponáhľať. Pán Ledgery, dostali ste konkrétne otázky najmä tie, čo sa týkajú krízy a úlohy Frontexu, kontroverzných záležitostí, ktoré súvisia s financovaním zo strany členských štátov EÚ, financovaním Frontexu. Mohli by ste prosím na sériu týchto otázok podrobne odpovedať. Máme naozaj dostatok času. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Ledgery. Začneme otázkou, ktorá sa týka uplatňovaním nariadenia o, námorných operáciách. A najprv sa teda vyspriedam s otázkami, ktoré sa týkajú námorných operácií. V druhej časti odpoviem na otázky týkajúcich sa tretich krajín a spolupráce, kooperácie. Potom poskytnem aj viac podrobností o spolupráci Frontexu, o stratégii Frontexu a spolupráci s tretimi krajinami. Čo sa týka príspevkov jednotlivých členských štátov EÚ, príspevkov na operácie ako Poseidon alebo Triton, musím povedať, že veľmi rýchlo po Európskej rade v apríli tohto roka členské štáty prislúbili svoje príspevky, svoje vklady a veľmi rýchlo bolo možné e, dať doved na operáciu Triton. Poviem vám príklad. Vo februári a marci, keď sme mali 6 patrolovacích člnov, zrazu po apríli sme mohli veľmi rýchlo e, dať doved na 18. To isté sa týka helikopter a lietadiel, ktoré sa zdvojnásobili po apríli ich počet. Čo sa týka pohraničníkov, zdvojnásobili, sme až strojnásobili e, ich počet, pretože členské štáty vložili financie, ktoré sa použili na operáciu Triton v Taliansku do takéhoto fondu, ktoré nám to umožnili. Teraz Grécko. Zatiaľ Môžeme povedať, že v Grécku patroluje 14 člnov v gréckých vodách. Sú to plavidlá rozličných e, kategórií, povedzme, že ich je 14 súhrnom a vzdušné prepravné prostriedky sa takisto znásobili, podobne ako pohraničníci na pozemnej hranici aj na ostrovoch V Grécku. Je ich viac. Nedá sa však povedať, že členské štáty e, nedostáli svojim záväzkom. To závisí vždy od individuálneho členského štátu. Niektoré poskytli techno, technické e, vybavenie ako lietadlá alebo člny, plavidlá, lode, niektorí odborníkov, niektorí technické vybavenie, to je normálne. Niektoré členské štáty majú takéto prostriedky, iné ich nemajú. Ale môžem povedať, že všetky členské štáty, všetky šengenské členské štáty prispeli k e, operáciám e, Frontexu. To je tá dobrá správa. Je to aj demonstrovanie toho, že existuje politická vôľa, ktorú vyjadrili členské štáty EÚ na podporu operácií Frontexu. Bola tu konkrétna otázka, ktorá sa týkala zodpovednosti členských štátov únie pri operáciách vyhľadávania a záchrany ľudí. Zodpovednosť za toto je v členských, na členských štátoch EÚ podľa medzinárodných zákonov, podľa námorného práva. Operácie eh, hľadania tých, čo potrebujú pomoc na mori a ich záchrany, je v rukách štátov. Únia ako taká nie je e, aktérom, nazveme to takto, nie je na zozname aktérov, ale napriek tomu Frontex prispieval k pomoci, pomáhal národným e, orgánom jednotlivých členských štátov EÚ zachraňovať ľudí. Je jasné, že Taliansko je veľmi dôležitý aktér. Taliansko vykonalo tisícky operácií, pri ktorých zachránilo ľudí. Grécko pri operácii Poseidon každý deň vykonáva tieto operácie, kedy hľadá e, stroskotancov alebo ľudí, čo potrebujú pomoc a zachraňuje ich. Malta prispela k operácii Triton svojimi zdrojmi, čiže aj malcké prostriedky sa zúčastňujú na záchranných akciách v rámci operácie Triton, takže nevidím tu, že by sa členské štáty ne, nedokázali zhostiť svojich záväzkov. Plnia si ich. Možno teraz otázka, ktorá hovorila o nedostatku prost prostriedkov, to znamená, že ich je menej, v lete bolo menej na operáciu Triton. Neviem, čoho sa to presne týka, na čo to odkazuje, pretože Frontex má 18 patrolujúcich plavidiel v operačnej oblasti. Tak to bolo aj plánované a toľko sme ich aj mohli vyslať v júlia v auguste na more. Je však pravdou, že niektoré tieto patrolujúce pravidlá vyslalo Taliansko, teda hostiteľská členská, členský štát únia hostiteľská krajina, ale boli súčasťou operácie Triton. Možno niektoré dni na mori nebolo dostatok operačných prostriedkov a aby sa operácia Poseidon mohla ďalej vykonávať, bola tu takáto alternatíva z času na čas použiť viac talianských patrolovacích člnov a lodí, iba preto, aby Triton bežal ďalej. Ďalej tu boli dodatočné prostriedky, ktoré sprístupnili bilaterálne dohody s Talianskom. Dôvod je jasný. Sú tu právne e, dôvody, napríklad írske pravidlá. Írsko má špecifický status na mori. To isté platí pre Spojené kráľovstvo. Írske pravidlá nemohli byť zapojené do operácie Poseidon, pretože Spojené kráľovstvo a Írsko majú štatút opt-out a nemôžu vykonávať šengenské pohraničné kontroly. Niektoré mimovládky vyslali týmy na záchranné akcie a operácie, ale to nie sú aktivity e, presadzujúce právo a zákon, ale to sú v podstate súkromné prostriedky, ktoré niektorí ľudia vložili do záchranných akcií. Aké lekcie sme získali? Ako sme sa poučili zo záchranných akcií? z Poseidonu, z časti a ako sme sa poučili z Tritonu. Európska únia Frontex sú teraz schopné prekonať právne e, reštrikcie e, v rámci mandátu Frontexu, ako som povedal, e, nie je žiad spomenutá záchranná akcia, ale z operačného hľadiska je veľmi jednoduché zmeniť dozorovanie nad hranicou na záchrannú operáciu, na záchrannú akciu. Takže sú dve rozličné rozličné povely v reťazci povelov, ktoré treba vydať. V operácii Triton jedna operácia je reťazec povelov, ktorá sa týka dozorovania a dohľadu nad e, hranicou. To sú bežné pohraničné kontroly, patrolovanie a detekcia nelegálnych prekročení hraníc, ale vo chvíli, keď je SOS situácia a Taliansko, ktoré má na starosti záchranné operácie, sa o tom dozvie, preberá velenie a prostriedky Poseidonu sa dostanú pod velenie Talianska. Takto sa to dá právne urobiť, aby to bolo v poriadku. A potom záchranné operácie je možné vykonať a potom sa znova Frontex ujme svojej bežnej rutinej úlohy e, dozoru nad hranicami. Takto sa to aj deje v rámci operácií Triton, aj z časti operácií Poseidon v Grécku. To znamená, že imigranti, ktorí sú zachránení na mori, sú potom vylodení na konkrétnych miestach, ktoré boli dohodnuté s hostiteľskými krajinami a ich e, náležitosti sú potom spracovávané v súlade s plánom Triton. To znamená, že tam sa robí filtrácia, informačné sedenia, tak ako je to dohodnuté, a jednoducho sa ako keby prepínajú operácie z bežnej rutiny, z hliadkovania do záchranných akcií. Pokiaľ ide o technické vybavenie, tak aby sme mohli vykonávať námornú i dohľad nad hranicami, teda dohľad na mori, potrebujeme COSQUAS a vo väčšine členských štátoch existujú potrebujeme teda pobrežnú stráž a v mnohých členských štátoch sú takéto štruktúry, ktoré majú príslušné vybavenie, príslušné znalosti a preto tu nevidím žiadne operatívne problémy pri spolupráci s pobrežnou strážou Teraz vojenské operácie. Aj na, tú zaznelo, na túto tému zaznelo niekoľko otázok a jedna konkrétna bola, koľko peňazí vyčlení Frontex na vojenské operácie EÚ. E, ide tu zrejme teda o otázku, ktorá sa týka UFMED. Frontex nemôže finančne prispievať na túto operáciu, ktorá je vojenského charakteru UNAFMED a je rozhodnutá v rámci vojenských operácií. Frontex je občianskou agentúrou, civilnou agentúrou, pohraničnou agentúrou, e, agentúrou pre, presadzujúcou zákony. Takže ochrana hraníc je civilná záležitosť a musí to tak aj zostať. A pravidla pre e, management hraníc sú pravidla Schengenu a takto schválil aj parlament. Takže niekedy dochádza k takým určitým nedorozumeniam, keď sa predpokladá, že Frontex má aj vojenskú úlohu. Ja chcem teda zdôrazniť, že my nemôžeme poskytnúť žiadne finančné ani operatívne prostriedky na vojenské akcie. Samozrejme, ale keďže EÚ rozvíja vojenskú operáciu, hovorím tu ju na format, a keďže by mohlo dojsť k určitému prekrývaniu v operatíve, pretože naša operatívna oblasť prekra- siaha veľmi na juh, tak potrebujeme koordinovať svoje činnosti a koordinácia znamená, že e, civilné civilné prostriedky e, Frontexu musia vedieť, kde sa nachádzajú vojenské prostriedky a naopak. A táto koordinácia sa používa aj na posilnenie aktivít vyhľadávania a záchrany, lebo také je to námorné právo. Keď e, vojenská loď je blízko nejakej katastrofy, tak musí prispieť, musí pomôcť k záchranným aktivitám. Je to teda aj cesta, ako zabezpečiť hladkú koordináciu pri e, situáciách vyhľadávania záchrany. Mohlo by sa v niektorých špecifických prípadoch stať, že vojenské prostriedky môžu odstrašovať povedzme organizovaný zločin od toho, aby zautočil na E, civilné prostriedky. Možno sa pamätáte na február a apríl tohto roku, keď medzi Talianskom a Líbiou došlo k dvom prípadom útokov organizovaného zločinu na civilné prostriedky Frontexu pri vykonávaní operácií vyhľadávania a záchrany. Ak by sa takáto situácia stala, tak by mohli odstrašovať vojenské prostriedky. Ale od Iunaformet a jeho začiatku sme nemali takéto javy. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala výsledku operácie Poseidon v Grécku v porovnaní s operáciou Triton v Taliansku. Musíme sa pozrieť na zemepis. Vzdialenosť medzi Líbiou a Talianskom je asi 200 kilometrov a vzdialenosť medzi niektorými greckými ostrovmi a Tureckom je približne 5-10 kilometrov. Takže vidíme, že situácia je veľmi rozdielná. Prostriedky, ktoré sa používajú, sa líšia a poučenia sú tiež odlišné. Chcem povedať, že Grécku v súčasnosti máme prílev migrantov, ktorí prichádzajú najmä z Blízkeho východu. Väčšina z nich zo Sýrie a vzhľadom na situáciu v Sýrii väčšina z nich dostane pravdepodobne utečenecký štatút v EÚ. V Taliansku je momentálne situácia iná. A 60 migrantov, ktorí prichádzajú z Líbie do Južného Talianska, nie sú e, ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, skôr sú to nezákonní ekonomickí migranti. Takže tá situácia je rozdielna. A keď hovoríme o operáciách vyhľadávania a záchrany, tak každý deň v Egejskom mori sa prebiehajú takéto akcie spúšťané greckými orgánmi a každý deň dochádza aj k takýmto akciám, ktoré spúšťajú turecké pobrežné hliadky. To mi potvrdili, keď som v júli navštívil Turecko. Takže vzhľadom na túto situáciu a vzhľadom na vzdialenosť medzi Tureckom a greckými ostrovmi, ktorá je veľmi malá, je veľmi ťažké zabrániť alebo ich odhaliť skôr, ako prídu na grecké územie alebo do greckých vysosných vôd, alebo skôr ako sa spustí takáto záchranná akcia. Potom tu bola otázka k tomu, ako prispieť k operácii ako zazáväzniť príspevky členských štátov do Frontexu. Máme už v nariadení o Frontexe taký prípad. To sú operácie takého typu, keď členský štát požiada Rabbit Operation, tak keď výkonný riaditeľ Frontexu súhlasí že e, spustí takúto operáciu, tak vtedy je povinné, aby členské štáty prispeli aj operatívne. Ale v budúcnosti si viem predstaviť, že by došlo k posilneniu možnosti pre Európsku úniu využiť Frontex tak, aby sme mali možnosť využiť povinné príspevky členských štátov, povedzme operatívne, Takže toľko k tým otázkam, na ktoré sa týkali situácie na mori. Teraz by som prešiel k otázkam, ktoré sa týkali politiky návratu. Počuli ste, videli ste oznámenie komisie, čítali ste ho, aj závery predsedníctva vnútra a spravodlivosti zo včera. Rady pre spravodlivosť a vnútro zo včera. Frontex rozvinie svoj mandát, očakáva sa jeho rozšírenie aj o politiku návratu. Momentálne Frontex môže organizovať spoločné lety návratu. Frontex sa môže využiť skôr na logistiku. Ale teraz sa uvažuje aj o tom, aby sa Frontex využil povedzme na získanie cestovných dokladov, pretože keď členské štáty chcú vrátiť e, nezákonných migrantov, potrebujú cestovné doklady z krajiny pôvodu. A napríklad Frontex teraz začal v kontexte projektu Atika vytvárať tým. Máme tým v Atenách, ktorý koordinujeme, ktorý pomáha greckým orgánom pri získavaní cestovných dokladov z krajín pôvodu. A toto je taká operatívna administratívna podpora, ktorú môže Frontex poskytovať a je to aj spôsob, ako môže EÚ EU pomôcť členským štátom, ktoré nevedia získať e, alebo vymôcť spoluprácu v rámci readmisných dohôd. Samozrejme, ak mandát Frontexu bude rozšírený alebo posilnený aj oblasť návratu readmisie, tak to treba súčasne doplniť aj rozvojom v otázkach základných práv, pretože každý vie, že takéto kroky môžu vyvolať určité incidenty a je to veľmi citlivé, citlivý krok a je v záujme všetkých aktérov, aby venovali pozornosť aj základným právam v tejto súvislosti. A ak môžem, tak by som chcel teraz prejsť k spolupráci s tretimi krajinami. A tu by som povedal, alebo rozvinul veľmi stručne, rozpracoval ten obraz našej stratégie. Momentálne Frontex podpísal 17 pracovných dojednaní s nečlenskými štátmi EÚ a sedem pracovných dojednaní momentálne vyjednávame. E, ide stále o nečlenské štáty EÚ. A z hľadiska geografie, tak priority sú jasné. V prvom rade sú to krajiny, ktoré sú kandidátskymi krajinami alebo potenciálnymi európskymi kandidátmi v západnom, na západnom Balkáne a samozrejme tam patrí aj Turecko. A tieto krajiny sú našou prioritou, pretože keď Frontex tam spolupracuje, tak to predstavuje spôsob, ktorým EÚ môže rozširovať osvedčené postupy a zabezpečiť, že tieto krajiny majú príležitosť zosúľadiť sa s normami EÚ pri e, manažmente hraníc a tu spolupracujeme aj s inými, s ďalšími európskymi agentúrami, napríklad EOASO, ktoré môžu rozširovať vedomosti osvedčené postupianiem v azylovej politike v oblasti základných práv a podobne. Druhou prioritou sú po Západnom Balkáne a Turecku. A pri Turecku by som chcel ešte povedať, že tam Frontex rozmiestní styčného umiestni styčného dôstojníka v Ankare pod záštitou misie EÚ. Náš manažment súhlasí s týmto návrhom a hovoril som s tureckou stranou o tom, Frontex úzko spolupracuje s našou vonkajšou službou a komisiou v tejto otázke a očakávam, že styčný dôstojník sa dostane do Ankary koncom roka. Teraz začíname práve výberové konanie kandidátov. Máme 54 kandidátov, ktorí sa uchádzajú o túto prácu. Druhou prioritou z hľadiska tretich krajín sú stredozemské krajiny, Severná Afrika a Blízky východ a tu Frontex samozrejme sa pokúša dodržiavať európsku politiku, to je v otázke priority, je Maroko, Tunisko, tí sú naši hlavní partnery. A taktiež máme možnosť v týchto krajinách zúčastňovať sa pri implementácii partnerstva pre mobilitu, to sa týka migrácie a mobility. Na africkom kontinente by som chcel ešte spomenúť tzv. AFIC, to je Africké spravodajské spoločenstvo. Viac ako 20 afrických krajín sa zapojilo do tejto siete vedenej Frontexom a Teraz Frontex rozširuje túto, toto spoločenstvo na, o africké krajiny, ktoré podpísali Chartumskú deklaráciu. Uvedomujem si, že si to vyžaduje pozornosť a najmä pozornosť, keď ide o základné práva, ale na druhej strane je to aj príležitosť rozširovať osvedčené postupy a jasné posolstva práve v oblasti základných práv ako aj, pri dobre, e, ako aj pre oblasť dobrej ochrany hraníc. Je to aj cesta, ako vytvoriť situáciu, v ktorej zvíťazia a získajú všetci, pretože niektorým krajinám môžeme pomôcť rozvíjať svoje vlastné schopnosti, aby mohli riešiť svoje vlastné potreby. A je to vždy v súlade s vonkajšou politikou EÚ, čo robíme my, vždy je to zosúladené a to je dôvod, prečo Frontex podpisuje pracovné dojednania. My nemôžeme podpísať formálne dohody, my nemôžeme nahradiť EÚ, my môžeme podpísať len pracovné dojednania na operatívnej úrovni. Tretia priorita z hľadiska geografie je východná strana EÚ a tu by som chcel spomenúť východné partnerstvo, Frontex spolupracuje so šiestimi členmi východného partnerstva a z hľadiska činnosti, ktoré rozvíjame s týmito krajinami, je to odborná príprava, analýza rizika a tiež sa pokúšame e, pozývať pozorovateľov keď Frontex organizuje spoločné operácie. Potom máme niektoré tretie krajiny, ktoré sú partnermi aj v oblasti rozvíjania, vyvíjania nových technológií a výskumu, čiže výskum a vývoj. Možno viete, že na celom svete máme teraz nové technológie, ako je napríklad automatizovaná kontrola hraníc a je preto v záujme EÚ, aby mohla rozširovať naše normy a postupy. Preto Frontex má pracovné dojednania aj s niektorými inými krajinami vo svete, ako USA, Kanada napríklad. A toto je v skratke naša stratégia. A teraz by som chcel ešte odpovedať na konkrétne otázky ktoré sa týkajú spolupráce s tretimi krajinami. Len sa chcem tu naprebojovať cez moje poznámky, aby som si preveril, či som na niečo nezabudol. Takže pokiaľ je o Turecko, tam som už reagoval. Môžem vám dať aj niekoľko údajov z hľadiska rozpočtu. Frontex je pripravený podpísať delegačnú dohodu s komisiou a komisia DG Home a DG NIR chcú dať približ, prostriedky na západo, pre západobalkanské krajiny. Tam hovoríme približne o 5,5 milióne eur na najbližšie 3 roky po podpise. To je E, stručne povedané spolupráca s tretimi krajinami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Bolo to veľmi podrobné. Naozaj ste odpovedali veľmi detailne na otázky. Máme ešte niekoľko minút. Neviem, či sa kolegovia zdalo sami. Je to veľmi nezvyčajná situácia, že máme ešte toľko času. Áno. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že by som chcel mať jasno, pán Ledgery, nepočul som odpoveď na e, Europol Joint Mare. A ešte sa chcem spýtať, či má niekto iný otázku. Barbara? Ďakujem, Claude. Mám dodatočnú otázku k tomu, eh, čo, si, čo bolo povedané k spolupráci s tretimi krajinami. Vzhľadom na to, že Frontex eh, bude mať eh, väčšie právomoci v oblasti navracania a zamietania žiadostí, mali by sme zároveň rešpektovať normy, ktoré sú špecifikované v legislatíve tak na úrovni jednotlivých členských štátov, ako aj na medzinárodnej úrovni. Ako vieme zabezpečiť transparentnosť aj v prípade jednotlivcov, tak aby im bol zabezpečený prístup e, k súdnym orgánom, aby sme aj zabezpečili e, právomoc podľa článku 13 tak e, e, podľa e, pravidel Schengenu. Ďakujem. Kolegovia, ja som, ne, ja som neotvoril a nedal vám slovo, aby ste sa pýtali a kladli ďalšie otázky, pretože obvykle to nerobíme takto. Takže myslím si, že by sme mohli skončiť Chcel by som povedať ale niekoľko záverečných poznámok a záujem jednotlivých e, poslancov e, preukazuje záujem o činnosť Frontexu. No činnosť je ešte dôležitejšia práve kvôli kríze a práve aj na tomto výbore je fungovanie Frontexu dôležitou témou. E, pán Kolio a pán Dimas Demera hovorili o probléme, ako je Frontex vnímaný. Nie je toto, toto nie je vojenská organizácia, toto je občianská organizácia, ktorá má dohliadať na plnenie e, práv jednotlivých štátov. Avšak e, jej vnímanie môže byť posunuté o to dôležitejšie je, že my ako parlament a výbor LIBE vykonávame dôsledno, dôslednú kontrolu. Takže posledná pripomienka. Myslíte si, že tento spôsob e, otázok a odpovedí je dostatočný pre organizáciu, ktorá záleží od členských štátov, čo sa týka jej prežitia a my vyslovene žiadame o informácie členské štáty, ako tu zaznelo. Samozrejme, môžete pritom zodpovedať aj dve dodatočné otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sa týka otázky k Europolu. Čo sa týka tzv. hotspotov, je to koncept, ktorý bol eh, vyvinutý komisiou, ale organizácie ako Frontex, Europol, eh, EASO musia v tejto oblasti spolupracovať. Operácia Joint Mare je bojom proti pašovaniu a prevádzačstvu. Táto operácia bola odštartovaná v marci tohto roku a Frontex sa na nej zúčastňuje ako partnerom Europolu. Môžem vám uviesť príklad. Eh, v Katánii v Taliansku máme pracovnú skupinu na európskej úrovni v rámci operácie Triton, v kontexte samozrejme nového prístupu komisie tzv. hostpotov. Je to Európska regionálna pracovná skupina, kde styčný dôchod, dôstojník e, Frontexu, ale aj Europolu a vymieňajú si informácie, ktoré môžu zlepšiť operačnú aktivitu z operácie Joint Mare spolupráca s Europolom bude aj naďalej stupňovaná a pripravujeme v súčasnosti e, výmenu osobných údajov. Ale samozrejme musíme naplniť literu zákona o ochrane osobných údajov. A Frontex v súčasnosti Frontex e, diskutuje s Európskym úradom pre ochranu osobných údajov. Čo sa týka politiky navracania žiadateľov v budúcnosti. Je veľmi zložité povedať, ako komisia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch bude schopná predložiť návrh. Takže pre mňa je veľmi ťažké povedať presne, ako a či budú mať žiadatelia, ktoré sú navracaní možnosť odvolať sa. Avšak je jasné, že Európska únia musí tejto litere zákona vyhovieť, ako aj musí vyhovieť charte základných ľudských práv. A je to aj povinnosť Frontexu. Európska únia nepodpísala dohodu o ľudských právach, avšak vzťahuje sa na všetky členské štáty budeme sa musieť pozrieť detálnym spôsobom, akým bude vyzerať mandát. Avšak musím povedať, že takéto rozhodnutie je v kompetencii jednotlivých štátoch a neviem, či je možné vôbec mať nejaký iný systém, ako je súčasný systém. V súčasnosti rozhodnutie príjmajú štátne orgány a Frontex nemá akúkoľvek právomoc rozhodovať o tom, kto bude prinavrátený a kto prinavrátený nebude. Frontex musí zabezpečiť, že rozhodnutie bolo prijaté v súlade so základnými ľudskými právami a Frontex musí mať istotu, že neexistuje žiadne odvolanie zo strany žiadateľa ktoré by bolo nedoriešené. Pán predseda, vaša posledná otázka, ktorá sa týka zodpovednosti a či pre takú organizáciu, ktorá sa spolieha na príspevky od členských štátov, je takýto systém dohľadu a kontroly dostatočný. Ako riaditeľ agentúry Frontex som zodpovedný za použitie rozpočtových prostriedkov a dodržiavanie základných ľudských práv e, voči Európskemu parlamentu ako aj iným európskym orgánom. Avšak legislatíva je v pôsobnosti členských štátov takže vlády môžu pozastaviť alebo dokonca zrušiť operácie, pokiaľ sa vyskytnú porušenia ľudských práv. alebo sa zistí nesúlad s pravidlami alebo nejaké nedostatky. Avšak čo sa týka zodpovednosti, nepochybne členské štáty musia na toto e, správne odpovedať. Dám vám jeden príklad, ktorý sa netýka základných ľudských práv, ale využívania finančných prostriedkov. Minulý týždeň e, sa stretlo predstavenstvo Frontexu a e, ja som navrhol stratégiu proti zneužívaniu finančných e, prostriedkov, ktoré sa týkajú tak zamestnancov e, Frontexu, avšak táto stratégia by mala pokrývať do určitej miery, ale aj členské štáty, pretože rozpočet e, plinie do jednotlivých členských štátov. To je jednoduchý príklad, pretože tento plán sme už pripravili, avšak vidíme, že toto je svojím spôsobom zdieľaná zodpovednosť a som si vedomý zodpovednosti e, Frontexu voči orgánom Európskej únie, avšak e, za dozor nad Frontexom majú čiastočne zodpovednosť aj členské štáty. Ďakujem, pán Ledgeri. Týmto by sme uzatvorili tento bod. Chcel by som sa poďakovať poslancov za výbornú výmenu názorov a tešíme sa na opätovné stretnutie v tomto nepochybne veľmi hektickom času pre agentúru. Teraz prejdeme na bod 25, ktorým je výmena názorov so zástupcami komisie o španielskom zákone o bezpečnosti. Stretnutie koordinátorov 9. marca rozhodla, že bude sledovať petíciu 2801 lomeno 2013 a e, zorganizuje tento výmenu názorov, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 26. mája a potom na 16. júla. Ospravedlňujem sa za tieto zdrženie, avšak táto výmena názorov sa uskutoční teraz. E, v tejto petícii predkladateľ e, žiadal prijatie bezpečnostného zákona, Vlastne ospravedlňujem sa, že prijatie bezpečnostného zákona v Španielsku by malo byť e, zastavené e, kvôli predpokladu, že porušuje ústavné práva. Teraz môžeme privítať pani Mercade Piqueras e, z generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Takže nech sa páči, pani Piqueras, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto otázku. Komisia si je vedomá tohto zákona a komisia si je vedomá aj toho, že tento zákon je predmetom pojednávania na ústavnom súde v Španielsku. Vieme, že e, zákony musia dodržiavať Medzinárodnú chartu ľudských práv. E, nám v rámci našej kompetencie sme sa vždy zasadzovali o to, aby základné ľudské práva a, vz, a aj e, sloboda prejavu sa dodržiavali. Avšak e, Európska komisia nemá priamu právomoc nad dohľadaním na základnými ľudskými právami. Sú to práve členské štáty a je to iba členský štát, ktorý môže e, v tomto prípade zasávať Európska komisia, môže zasiahnuť iba pri porušení e, e, za pravidela nariadení Európskej únie. V tomto prípade je to mimo európskej legislatívy. Myslíme si, že súdne orgány Španielska zabezpečia, že e, tento zákon bude dodržiavať tak e, miestne, ako aj medzinárodné dohovory v oblasti ľudských práv a slobôd. Teraz, e, teraz dám slovo tým poslancom, ktorí sa zaujímajú o diskusiu. Pán Diaz de Mera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, o čom je vlastne tento bod. Je to výmena názorov so zástupcami komisie. Tak teda pristúpme k výmene názorov. Nemám žiadnu nádej, že vlastne naozaj naplníme znenie bodu v programe. Takže sa obratím na, na zástupcu komisie. Tento zákon bol e, prijatý s španielským parlamentom, tak e, dolnou komorou, ako aj senátom. Všetci veľmi dobre vedia, že neexistuje tretie čítanie národnej legislatívy v Španielsku. A ako povedala zástupkynia Európskej e, komisie, komisia môže zasiahnuť iba v prípade, že sa porušuje európske, e, zákonodárstvo Európskej únie, čo nie je tomu tak. Výsledkom hlasovania v Španielsku bolo 320 hlasov, z 320 hlasov 180 za a Handrinen 40 proti a jeden z poslanec sa zdržal. 28 nehlasovalo. čo sa týka bezpečnosti občanov, tá je veľmi dôležitá e, pri vykonávaní jednotlivých e, práv a slobod v rámci ústavy. Avšak žiadna ochrana nepomôže, keď sa tieto práva a slobody stanú iba kusom papiera. Bezpečnosť je dôležitá pre právny štát, či už je to v rámci e, španielskej ústavy, článku 141 odseku 1 a v súlade s rozhodnutím ústavného súdu. Tento zákon si klade za cieľ chrániť ľudí a majetok a zachovávať mier. Takisto obsahuje e, veľmi širokú paletu možných krokov a e, myšlienka za týmto zákonom je rovnaká. A intuitívne je v zásade dobrá. Tento e, zákon, e, a to obidem tie záverečné ustanovenia. Tento zákon zavádza jednu z najdôležitejších noviniek o tom, čo e, hovoríme a hovorí takisto aj o vojenskej spolupráci a o vzťahoch e, medzi občianskou spoločnosťou, orgánom činných trestnom konaní, policiou a toto je všetko súčasťou integrovaného prístupu k verejnej bezpečnosti. Umožňuje nám umožniť konanie príslušných orgánov na základe a princípe primeranosti zmy s minimálnym interferenciou. Táto legislatíva vznikla na základe predchádzajúcej legislatívy z roku 1992 a mala ambíciu získať čo najširšiu podporu. Zobrali sa do úvahy aj odporúčania rozličných poradných orgánov, či už zo strany e, súdnictva, ale aj Španielského úradu na ochranu osobných e, údajov. A takisto sa vyjadrili aj mimovládne organizácie, ktoré zasielali svoje pripomienky. Takže je to zákon, ktorý nastavuje rámec mierového spolužitia všetkých. Pán predseda, aby som toto ilustroval práve pre potreby Európskej komisie, budeme mať výmenu názorov a nepochybujem o tom, že samozrejme prispieje každý, kto sa o to zaujíma. Nezabudeme na to, že, a komisia to zdôraznila, že tento zákon je predmetom posudzovania na ústavnom súde. A Španielské kráľovstvo samozrejme bude akceptovať rozsudok a v jej prípade zmení tento zákon. Ďakujem. Ďakujem, pán Diaz Demera. Je to trošku zlé plánovanie z mojej strane. Venovali sme tomuto bodu iba 30 minút pre túto výmenu názorov. Zdá sa, že tento bod predstavuje zvláštny záujem a je to mm, pomerne dlhý zoznam ročníkov, takže požiadal by som teda rečníkov, aby dodržali rečnícky čas a aby hovorili veľmi stručne. Máme teraz veľmi dlhý zoznam. Teraz uzatváram e, zoznam rečníkov. Chce sa ešte niekto prihlásiť do rozpravy? Chcel som povedať, že týchto ľudí som nikdy nevidel, ale to by tak nebolo, samozrejme. Toto je samozrejme matematicky nemožné. A zdá sa, že to bude nemožné. Takže snažte sa zmestiť do rečníckého času. Máte nejaký návrh? En este debate, señor presidente. Chcem trošku pomôcť pri rozprave. Naše politické skupiny včera informovali sekretariat komisie a byro o tom, kto bude participovať. Mali by ste mať k tomu zoznam. Predseda, áno, to je jedna z tých chvíľ, kedy by som sa mal priznať, že mám všelijaké povinnosti, čítam programy, píšem agendy. Mal som asi vidieť aj tento zoznam, ale neviem, to bolo zle načasované. Takže je to, preberám za to na seba zodpovednosť. Požiadam vás o pomoc, nech to nejako zvládneme. Pokúste sa nehovoriť dlhšie ako minútu alebo dve, buďte stručný, hutný. Komisia povedala, svoje, je to na zázname. To, čo mienia hovoriť. Pán Terry Kabrez má slovo, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Prepačte, ospravedlne sa e, rečník. Už ste skončili. To boli dve minúty. Hotovo, hovorí predseda. Tak či tak sa pokúsim Môj priateľ Diaz de Mera povedal, že jedným z bodov tejto právnej normy bude to, že treba sa vecami zaoberať náležitým spôsobom, ale máme tu veľký otáznik, pretože túto právnu normu iba Partiza Populára e, podporila, tá má absolútnu väčšinu v španielskom parlamente, môže si odhlasovať, čo chce, ale všetky ostatné španielské strany boli proti. Iba niekoľko málo ľudí sa vyjadrili proti a preto to má vysokú dôležitosť. Nebolo to až také konsenzuálne, ako to vyzerá. Myslím si, že je to taký mix, tak taká zmes, e, všetky možné myšlienky, myš, máš. Niektoré veci sú tam odborné, iné sú tam veľké témy, zastrešujúce témy. Všetko to hovorí o zabranení zločinu, o tom, aké, že všetko má byť ponechané na tých, čo presadzujú právo, ale nie je to viac značná právna norma. Je to logika, ktorá nemá celkom presné kontúry. Nie je to tak celkom nejednoznačné, je to iný druh e, hmlistosti. A občania kvôli tomu sú, nemajú ako sa brániť, pretože to vždy posúdi iba e, policajt alebo e, úradník, ktorý presadzuje právo, má právo posúdiť. To je veľký úder do tvare demokracie a možností, ktoré majú občania, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Je to proti základným hodnotám US, EU. Eh, e je mi ľúto, že Únia na jednej strane hovorí, že je oddaná záležitostiam. Eh, vy ste použili slovo dôverný. Ja však naozaj mám veľkú dôveru v členské štáty a v ich vlády, ale myslím si, že tento zákon má v sebe výbušnú výbušný mix, ktorý môže vybuchnúť do tváre e, základným právam a slobodám. Takže odvolanie je tu síce možné, ale dúfame, že sa zruší tento zákon, že bude nejaký spôsob, ako ho e, jednoducho posunúť do zabudnutia. Ďakujeme. Všetci rečníci budú im dané slovo v takom poradí, v akom sa prihlásili pani Garcia Albio. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veríme, že toto, e, táto španielská právna norma, ktorú prijal španielský parlament a je o utajených skutočnostiach, hovorí pani Albiol, by mala byť e, diskutovaná, mala by byť o nej rozpráva v Európskom parlamente, nielen v tomto výbore, mali by sa predvolať zástupcovia španielskej vlády. Partira Populára chce ukončiť protesty na uliciach a chce zabrániť ľuďom, aby protestovali proti jej politikám. To naozaj obmedzuje základné práva a slobody. Je to proti únii, Španielsko nemôže konať takýmto spôsobom, že jednoducho obchádza chartu základných práv, slobodu zhromažďovania, slobodu prejaviť svoj názor, právo na štrajk. Toto sú jasné práva, ktoré máme a táto právna norma ich porušuje, pretože tu ide aj o ilegálne deportácie pristahovalcov. Tam to protirečí medzinárodným normám. Spravodajca povedal, že táto, e, tento právny akt obmedzuje slobody občanov. Nemôžu slobodne demonstrovať, nemôžu sa združovať, nemajú slobodu e, vyjadrenia sa, bojovať proti teroru, sú tu práva pristahovalcov, sú tu práva obhajcov ľudských práv. Toto všetko je dotknuté a takisto policajti alebo pres, tí, čo presadzujú právo, môžu rozhodnúť, či ľudia môžu slobodne demonstrovať alebo nie. Je to na nich. Asociácia súdcov to nazvala populistickým a trestajúcim krokom, neodôvodneným táto asociácia sudcov povedala, že to je iba spôsob, ako zastaviť spoločenské protesty, ktoré odpovedajú, reagujú na vládne politiky. Je to naozaj len naháňanie hlasov si pred voľbami. Čo povie OSN o slobode zhromažďovania a o tom, čo povedala asociácia sudcov? Nesmieme odvrátiť zrák a prehliadnúť to. Je to porušovanie ľudských práv. Európska komisia si nemôže na tým umyť ruky. pretože by si umývala ruky nad základnými právami a slobodami. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, hovorí predseda. Agentárto Noir má slovo. Majte, máte slovo, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslíme si, že to všetko korení v strachu. Sú ľudia, ktorí chcú protestovať. Niekedy protesty vedú aj k porušeniu zákona, to všetci vieme. Niektorých z nás prenasledovali, boli persekvovaní, niektorí z nás boli v ťažkých situáciách, keď e, bola obmedzená sloboda ich prejavu. Ale si nemyslím, že preto by mal vzniknúť takýto zákon. Som rada, že sa to dostalo už pred ústavný súd a dúfajme, že verdikt odrazí problémy. Ten zákon jednoducho vyrastá zo strachu. V našej krajine sme mali ťažké, ťažké časy a z toho vyplývali obavy o súkromie, súkromie niektorých jednotlivcov, ale aj takto neodpodstatňuje vznik takéhoto zákona je to nedostatočná právna istota v niektorých oblastiach, prílišná ambiguita, jednoznačnosť, problémy s nejasnou interpretáciou. A čo sa týka sankcií a trestov, nemyslím si, že by tu mali byť obmedzované práva občanov. Ja som sa verejný poriadok, ale tento zákon zašiel priďaleko. Naozaj si to myslím, nebudem tu posudzovať úmysly zákonodarcov alebo politických skupín, ktoré odhlasovali tento zákon, ale myslím si, že ústavný súd bude musieť rozhodnúť, že niektoré veci sa budú interpretovať špecifickým spôsobom, skonkrétni a zúži výklad, pretože niektoré ustanovenia zákona obmedzujú základné slobody. Bojím sa, že musíme dať e, do praxe nevyhnutné mechanizmy, ale nemyslím si, že by to takouto právnou normou bolo riešiteľné. Predseda, myslím si, že to je veľmi citlivá otázka, asi to nebude ľahké. Pri záveru ďakujem kolegyňam a kolegom, že sú disciplinovaní a chápu veci. Pán López Aguilar sa hlási. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem začať tým, že nahlas pomenujem veci. Som medzi tými poslancami, jeden z tých, ktorí nevítajú v žiadnom prípade tento národný právny akt, ktorý teraz je napred, teraz v Európskom parlamente, ale už sa to stalo. Dnes každý hovorí po španielsky v tejto rozprave a to nie je náhoda. Skupina socialistov samozrejme sa cíti povinná participovať v tejto rozprave, zaoberať sa týmto prípadom, pretože tento akt, právny akt v Španielsku bol predložený na posúdenie ústavnému súdu, ale to má aj európske implikácie, pretože tu ide o záruky základných práv a slobôd, je tu charta ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej zmluvy a takto sa s ňou musí aj zaobchádzať. E, táto právna norma obmedzuje práva, je tu aj otázka proporčnosti a nevyhnutnosti pri obmedzovaní práva na slobodu, na zaručovanie slobody. E, táto legislatívna iniciatíva nielen, nielen že dáva do rúk e, policii alebo iným orgánom presadzovania práva e, právomoci posudzovať niečo, ale to hraničí až s arbitrárnosťou, že jednoducho môžu čokoľvek vyhlásiť za proti tomuto zákonu a toto schválila strana, ktorá má väčšinu v parlamente. Neuveriteľne to rozširuje možnosť posúdenia zo strany orgánov presadzovania práva a rozhodnúť. To je jednoducho nepripustné, aby až takto veľmi sa rozšírila takáto právomoc. Pri organizovaní verejných alebo náboženských zhromažďovaní sa v článku 35 tejto právnej normy hovorí, a nerozlišuje sa tu medzi zhromaždeniami, ktoré boli povolené a oznámené a zhromaždeniami, ktoré boli zakázané, môžu byť e, predmetom tých istých sankcií. A to je samozrejme porušenie ľudských práv. Dovoluje to, aby sa fotografovala policia, zakazuje sa, aby sa fotila policia a ďalších ďalší je orgány na presadzovanie práva. Na Kanárskej ostrova sme mali hrozný prípad, keď jeden mladík dostal obrovskú pokutu, potom bola stiahnutá len za to, že sa zúčastňoval na verejných protestoch, ktoré mali na, nakoniec e, veľmi rezonovali, mali veľký dopad. A táto osoba iba dala na Facebook kritiku polit- policajnej práce v jeho rodnom meste a za to dostal pokutu. Myslím si, že toto má skutočne európsku implikáciu a sú tu ešte ďalšie ustanovenia v tomto zákone. 10 ustanovení dodatočných, e, ktoré e, sú retroaktívne a splnomocňujú retroaktívne to je e, aj európska humanitárna legislatíva, ktorá sa tohto týka a súvisí a to sa takto vyjadrili odborníci na ľudské práva, napríklad Rada Európy, komisár Rady Európy to odsudil. Je to proti ústave. Ďalšie ustanovenie v tejto legislatíve nemá žiadne priame spojenie so skutočným zákonom. Je to protizákonné spôsob, akým sa v parlamente schváľovala táto právna norma, nebola náležitá, tento proces nebol náležitý. Takéto veci v legislatíve nemajú čo robiť. Podporuje to neúctu k zákonu takéto niečo. Vláda predsa mala vedieť, čo robí, čo sa stalo v Santa Emilia. Charta ľudských práv tam bola porušená ľudia tri roky nemôžu, je im zakázané, sú, sú tam sankcie, nie sú tam záruky, môžu ich vyhostiť, žiadne záruky, žiadna právna pomoc, žiadny dohľad sudcovský. Naozaj to sú jednoducho návraty E, bez toho, že by mali opodstatnenie. Ďakujeme, kolegovia, hovorí predseda. Prosím vás, čas nás tlačí. A viem, že to je citlivá téma, ale skúste využiť len dve minúty. Birgit Sipel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dobre, budem stručná. Myslím si, že je dôvod, aby sme hovorili o týchto právnych normách, ktoré porušujú právo na zhromažďovanie, právo demonstrovať. Nedá sa povedať, je v poriadku, čo sa stalo v Santa Emilia a je to v poriadku. Nie, je to neakceptovateľné. A to, že môžeme kritizovať len zákon, ktorý už je schválený, no prečo dokelu? Prečo my, Európska únia, každý deň kritizujeme krajiny, ktoré nerešpektujú základné práva, my hovoríme, že my sme tí dobrí, že my bojujeme za základné práva, za právny štát a potom, keď vidíme, veľmi jasne vidíme napísané na papieri a schválené parlamentom veľmi zlé veci, ktoré sa vydali nesprávnym smerom, tak nemáme právo vystrihať túto krajinu? Nemáme právo povedať, že konáte proti našim spoločným hodnotám a právam? Buďte obozretní, zmente to. Samozrejme, že máme takéto právo. V ktorejkoľvek krajine by sa to stalo. Máme právo poukázať na to, máme právo na takúto rozpravu, ako sme mali dnes dopoludne o imigrantoch, o pristahovalcoch. Od, o to viac musíme byť opatrní, keď meníme naše zákony aj naše hodnoty týmto spôsobom. Ďakujem, hovorí predseda. Ja som naozaj volal eh, k slovu tých, čo sa prihlasili ešte máme 5 kolegov z EPP, pretože sa prihlasili až na konci. Naozaj to ide v takom poradí, v akom sa hlásili, v žiadnom politickom poradí. Teraz, Mari Kristín, ste na rade. Vždy to človeka zaujme, keď sa hovorí o implementácii európskeho práva a zároveň o nerovnosti spôsobu, akým sa toto aplikuje. Ja som bola od začiatku proti Lisabonskej zmluve, mala som proti nej výhrady, ale teraz tu máme integrovanú chartu základných práv, na čo nám je, ak nie je uvedená do praxe. Bezpečnosť občanov? Výborne. Ja myslím, že proti bezpečnosti občanov nikto nič nenamieta, ale ja mám radšej, keď existujú nejaké zákony a keď sme v bezpečí, ale primerane. Je tu otázka primeranosti, ktorá má veľký význam. Ak sa nedodržujú občianské práva, tak základné právo, právo zhromažďovať sa, spolčovať sa, právo na slobodný prejav otázka ochrany verejných orgánov a policajtov. Myslím si, že tu je naozaj zvláštna téma, ešte jedna, a máš, náš výbor by táto téma mala zaujímať, a to je zvláštny le- režim Ceuty a Melity. To je taká krajina e, nikoho, kde vládnu pravidlá, také samozvané pravidla. Pán predseda, prosím o pozornosť. Ja vás vždy počúvam, keď hovoríte. Ešte mám minútu. Chcem vám niečo navrhnúť. Vždy, keď je rozpráva nejakej, o nejakej konkrétnej krajine, prídu vždy kolegyne, kolegovia a ozývajú sa z tejto krajiny. Ja si myslím, že to nie je celkom ono, tak toto robiť. Mali by sme tieto veci riešiť zo širša trošku inak. Každý takýto komplikovaný prípad vyvolá navštevu navštevy rady osobnosti, celého radu osobnosti z tejto krajiny a potom tu nie je vyvažná rozprava. Predseda, ja som len chcel povedať, že určite som vás počúval jedným uchom. Jedným uchom vás som počúval a tým druhým uchom som počúval sekretariát, máme tu nových kolegov, neviem vysloviť ich e, mena a pokúšal som sa foneticky si to zapísať, aby som ich správne vyvolal. Nechcel som ich zahambiť ani seba za to, že som to nejako poprietol. Takže ospravedlním sa, že práve vtedy, keď som vás jedným uchom počúval mea kulpa, už sa to nestane. Ale vždy počúvam poslanky, nevždy počúvam poslancov, keď hovoria. Takže som, prepačte, teraz práve, práve premehal dve minúty vašho času. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Staras Feragut. Ak som to zle vyslovil, pretože ste mi nedovolili si to vyskúšať, tak Ďakujeme, pán predseda. Nie som poslankyňou vo výbore pre občianské práva, ale zaujíma má obhajoba ľudských práv ako poslankyňu Európskeho parlamentu, aj ako občianku Európskej únie. Chcem naozaj obhájiť tento zákon, ktorý prešiel s španielským parlamentom, a to oboma komorami, hornou aj dolnou. Je to politikum, tento zákon neporušuje ľudské práva nejakým spôsobom. Táto rozpráva predsa je na e, rozprava, ktorá by sa mala konať v španielskom parlamente a nie tu. Žiadne práva sa neporušili. V Španielsku budú čoskoro voľby, aj v Katalánsku budú voľby a práve preto sme tu počuli toľko Španielov, ktorí sa dnes popoludní vyjadrujú. A to, čo mala byť iba španielská rozprava, sa zrazu stáva európskou témou. Ja by som chcela hovoriť o práve na demonstrovanie. Toto právo je zakotvené v španielskej ústave v článku 21 a je to tak aj v iných európskych ústavách. Je to formulované ako právo na mieru milovné zhromažďovanie sa bez, je to sloboda zhromažďovania, organizovania sa, združovania sa a toto právo sa môže vykonávať individuálne aj kolektívne a ako hovoria naši sudcovia a súdy, to sú, je spojené so, s praxou alebo spôsobom riešenia demokracie. Takže právo na demonstrácie, ako vidíte, je právo, ktoré v žiadnom prípade nemá byť spojené s násilím. Toto právo mm, zabezpečuje, aby nedošlo, tento zákon zabezpečuje, aby nedošlo k násiliu počas demonstrácií. Takže vlastne ochraňuje to, čo je zakotvené v ústave a taktiež chráni právo demonstrujúcich na to, aby sa zabezpečilo, že nedojde k prejavom násilia alebo agresie. Uh, a myslím si, že nesprávny výklad tohto článku je politicky motivovaný a nie je právne objektívny. Ja to hovorím ako právnička. Hlavnou prioritou tohto zákona je chrániť ľudí na demonstráciách a postarať sa o to, že občania budú bezpeční počas týchto zhromaždení. Teraz pokiaľ ide o ten pozmenujúci návrh, ktorý podporili ostatné pracovné skupiny, kde by boli e, cudzinci na hraniciach Santa Malia, teda to je ten prípad tých hraníc Santa Malia, ktorý by, a ich návrat. Takže ak by sa tam našli cudzinci, tak budú vždy navrátení v súlade s ľudskými právami a medzinárodným e, právom ochrany. Aj to je zapracované v texte a preto, čo to povedal pán de Aguilar, aby jo a ostatní, nie je pravdou. Ja ich mám veľmi rada, ale začali tru, troška priskoro volebnú kampaň. Tá začína v decembri. Teraz nie je správny čas toto začať. Takže, milí kolegovia, počkajte, kolegovia, poviem niekoľko vecí. Až do niekoľkých posledných minút sme robili do, si počínali dobre, boli ste veľmi disciplinovaní a podobne. Dostali sme petíciu z petičného výboru a je tu stanovený jasný postup pre takúto vec. Je to veľmi citlivé, aj obsah je veľmi citlivý a dôsledok bude vždy taký, že po, e, poslanci z daného členského štátu budú chcieť hovoriť a preto máme veľký zoznam. My všetci vieme, o čo ide a vieme, čo sa stane. Sme už dlho tu na členmi tohto výboru. Takže by bolo rozumné, keby sme sa nezačali navzájom provokovať a držme sa témy diskusie a tak, ako to prebehlo na začiatku. A všetci ste boli pomerne disciplinovaní, takže ukončím teraz tento zoznam, lebo musíme dnes aj hlasovať. Prídu kolegovia na hlasovanie, takže máme ten postup, ktorý určuje, ako sa má hovoriť. Áno? Teraz pán Androver. Prosím, keby ste dodržali dve minúty. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to veľmi zvláštne, že počuli sme ľudí, ktorí e, napadajú tento zákon, druhí, ktorí obhajujú tento zákon, hovorí o slobode prijavu, zhromažďovania a demonstrácií. A sú to ľudia, ktorí hovoria, že sú tu v tomto výbore a prišli sem, aby sa vyjadrili k niečomu, čo ich znepokojuje, alebo ako máme obmedziť našu slobodu prejavu? Chcete nám povedať, že nemáme právo ako poslanci, ako akýkoľvek poslanec sem prísť a, e, a vyjadriť sa? Tam sem môžu prísť predsa rôzni poslanci. Ja chcem hovoriť o tomto probléme, ktorý tu teraz máme. Áno, máme tu teda práva, ktoré by mali zaručovať určité orgány. Hovorí sa, že je to útok na občanov, že je to nebezpečný zákon. Aj to sa tu hovorilo. Povedalo sa, že zákon nie je nebezpečný. Nebezpeční sú zločinci, nebezpeční sú predsa tí, ktorí porušujú zákon, nie je zákon. Ide tu o to, aby sa chránili záujmy všetkých, práva všetkých. A preto treba niekedy niektoré práva obmedziť, aby sme mohli druhé práva zaručiť. Niektoré práva sú nadradené, o tom hovorí tento zákon. Môžeme to niekedy sformulovať aj inak. Napríklad nemôžete oslepovať pilotov lietadla laserom, Takže je dôležité, aby zákon e, pamätal na všetky práva občanov a občaniek a to sa tu deje. Chcem jasne povedať, že ja som neobmedzoval nikoho. Ja som veľmi jasne vysvetloval, že v otázkach petícii pri takejto citlivej otázke ktorá sa týka konkrétne obsahu pre danú krajinu, je jasné, že prídu poslanci z danej krajiny. A to som len povedal. A potom som žiadal o disciplínu a myslím si, že tu nemalo by dochádzať k provokáciám. Teraz prosím pán Iturgas. Nech sa páči. Prosím dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný. Chcem len pripomenúť, to, čo to už tu zaznelo na konci e, e, niekoľkokrát, že aj Európska komisia môže povedať, čo chce a pani Aliol a jej pracovná a jej politická skupina môžu tiež povedať, čo chcú, ale komisia zrejme nepochopila, čo chceli povedať. Komisia totiž povedala jasne, veľmi jasne a povedala, že Európska komisia nie je kompetentná, nemá tu príslušnosť a komisia pripomína, že ide o zákon, ktorý spadá do vnútroštátnej príslušnosti, Takže ma to veľmi prekvapuje. Teraz sa tu vedie debata, výmena názorov s komisiou. Niektorí to využívajú a potom hovoria nem o zákone a o tom, že tu ten zákon nemôže byť a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem opakovať, čo už povedali kolegovia a kolegyne. Tí to povedali veľmi jasne, zdôvodnili, o čo ide. Povedali, čo tento zákon znamená ale je tu jedno vyjadrenie francúzskej kolegyni Kristiny z tej komunistickej strany. Ona hovorila o policii, o policajných otázkach. Ja chcem pripomenúť pri všetkej úcte, a bolo by dobre, keby to bolo aj vice versa, pri kolegoch z partíra populár, ktorí hovorili, ale niektorí kolegovia nemajú rovnakú úctu voči ostatným, zrejme sa zdá. Takže ide tu o možnosť intervencie, zasahovania štátnych bezpečnostných zložiek. A to je tu upravované v tomto zákone, aby občania mali záruky. O to ide, milí kolegovia, záruky. To je zákon, ktorý dáva záruky a nie je zákon, ktorý by chcel dávať niekomu náhubok alebo niekoho v Španielsku obmedzovať. Ďakujem. Teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani Bario. Môj kolega Carlos to už povedal. Tento op- tento zákon poskytuje záruky. Je to zákon občianskej bezpečnosti. Tento zákon má posilniť rozširovanie, rozvoj slobod, ale nie slobod niektorých, ale všetkých, lebo sloboda by mala byť povolená všetkým. Všetci by e, ju mali možnosť poskytovať a demonstrácie na ulici nie sú nevyhnutne násilné. Napríklad, keď sa musí majiteľ obchodu pozerať na to, ako mu rozbijajú výklad, alebo sú deti na ulici a zrazu sú v nebezpečenstve, alebo kamene, ktoré hádzajú, ktorým hádzajú do hlav druhy, tak to predsa treba zákonne ošetriť a preto je tento zákon vyvážený, ktorý má zabezpečiť slobodu a bezpečnosť. Nie je to zákon strachu, je to zákon, ktorý vyžaduje vzájomnú úctu a zaručuje ju. Je to zákon pre všetkých Španielov, O tomto hovorí tento zákon o našom spolužití. Tento zákon ani neodstraňuje dohľad súdov, pretože posledné slovo má vždy súd a nie policia, ktorá sankcionuje. Taktiež sa tu neuvažuje o nejakých zbytočných odvolacích konaniach pred súdom. Ide tu len o to, aby sme všetci mohli vykonávať bez násilia svoje základné práva. Keď si pozriete, akú cestu prekonal tento zákon, tak uvidíte, že tí, čo hovoria, že je to porušenie e, ľudských práv podobne, že to nie je pravda. Je to e, vysoko politicky motivované a chráni to takéto záujmy. Je to zákon, ktorý chcel e, la španielská spoločnosť a ďakujem, že je to tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za dodržanie času. A teraz pani Holmajerová. Ja vidím, že tu hovoríme o petícii, ale vypočula som si tu aj rôzne vyjadrenia od kolegyň a kolegov, ktorí sú z rôznych politických strán, zelený e a D, Takže mali by sme zabraniť tomu, že keď komisia, Európska komisia povie, že ide o vnútroštátne právo, tak sa musí táto petícia venovať vnútroštát, alebo adresovať vnútro, vnútra štátu a diskusia má byť vnútroštátna, pretože musia re, môcť reagovať občania toho štátu, aby sa vyjadrili, či to správne alebo nesprávne. Ale jedna vec je pravdou, tento zákon nie je v protiklade s európskym právom a to povedala aj komisia. Preto je to síce v poriadku, že tu diskutujeme o tom, ale chcem aj pripomenúť, že napríklad sme položili aj otázku, ako ďaleko sa dá hovoriť o 23 návrhoch zákonov Nemec- rumunskej vlády a e, to treba vidieť ako kritické zo strany komisie, pretože tam sa hovorilo o vyňati možných korupčných praktík zo zákona a tam treba byť opatrný. Takže mali by sme sa naozaj obmedziť na to, aby sme hovorili o veciach, ktoré sú naozaj vážne v protiklade s európskym právom a nepodláhli pokušeniu, že keď sú to petície, že budeme viesť diskusie, ktoré sú potom v predvoji e, volebného boja a slúžia vo volebnom boji, lebo to, nás, to nám znižuje dôveryhodnosť. Pre mňa je podstatné to, že ja verím E, podpredsedovi komisie Timmermansovi, ktorý oznámil opatrenia voči Maďarsku alebo Rumunsku. Ja mu úplne verím. Verím komisii a jej stanoviskám a jej odborníkom ako strážcom zmluv a verím a dôverujem aj vyjadreniam e, komisie a majú tomu, že budú starostlivo opatrne e, riešiť tieto problémy. A preto by sme mali postupovať opatrne a mali by sme sa vyhnúť tomu, že budeme na seba útočiť v otázke, ktorá vôbec nie je našou zodpovednosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Barbara Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela som povedať ešte jednu vec. Prekvapuje ma prístup komisie eh, že nemôžeme hovoriť o tomto zákon, pretože je to zákon na štátnej úrovni. A keď si myslí, že iba niektoré skupiny e, v tomto výbore ako GUE a Zelený e, protestujú, keď New York Times definoval tento zákon ako úrážku a prirovnáva Španielsko e, k frankovským časom a e, osobitý riaditeľ pre OSN e, vyzval španielskú vládu, aby stiahla tento zákon. Povedal by, povedala by som, že OSN je statočnejším orgánom ako Európska komisia, ktorá by mala byť strážcom práve európske, európskej zákonnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, ďakujem vám. A ešte máme minútu komisie. Prosím, keby ste sa držali tejto minúty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým členom za tento vstup, za túto tému. Pokiaľ ide o právo na demonstráciu, o ktorom sa hovorilo v tomto e, tu, tak je pravda, že táto sloboda je základným právom zakotveným v charte a komisia si uvedomuje veľmi dobre toto právo a je odhodlaná ochraňovať takéto práva v rámci svojej kompetencie, avšak momentálne uplatňovanie charty je adresované len na členské štáty pri implementácii európskeho práva a bezpečnostné otázky sú momentálne e, oblasťou e, národnej zvrchovanosti, kompetencie, príslušnosti. Preto komisia chce znovu zdôrazniť, že my sme presvedčení, že príslušné orgány zabezpečia, že nedojde k porušeniu ústavných, ústavných e, záruk. Ďakujem, milí kolegovia, za vaše vyjadrenia. Týmto sa dostávame na koniec tohto bodu. Pozerám sa ešte len na to, koľko času máme k dispozícii. A prejdeme rovno k bodu 27. Dobre, takže prejdeme bodu k 27. To je tá výmena e, údajov so Švedskom, s Belgickom a s Polskom Hovoríme o výmene daktyloskopických údajov s týmito krajinami a hovoríme o implementácii rozhodnutí, prímského rozhodnutia a vypočujeme si teraz vysvetlenia k tomuto a dávam slovo E, nášmu kolegovi, ktorý v mene predsedníctva predniesie toto návrh rozhodnutia na spustenie automatizovanej výmeny údajov v súvislosti s daktyloskopickými údajmi pre Švedsko, Belgicko a Polsko, hovorí pán e, e, Borde. Takže v kapitole 6 rozhodnutia z roku 2008 E, lomeno 15. To je podľa prúmského rozhodnutia potrebné na to, aby sa mohlo spustiť automatizovaná výmena e, údajov a najmä výmena informácií z oblasti otlačkov prstov. Posúdenie v článku 20 e, predchádzajúceho rozhodnutia má v sebe správu o posúdení, ktorá vyjde na základe dotazníka vyplneného členským štátom posúdenia na mieste a potom je tu ešte pilot. Pre tieto tri členské štáty máme výsledky, ktoré boli odovzdané príslušnej pracovnej skupine a máme aj všeobecnú správu E, hodnotiacu správu, ktorá bola pripravená pre tieto tri prípady a členské štáty plne implementovali všetky potrebné ustanovenia kapitoly 6 rozhodnutia z roku 2008 lomeno 615 Všeobecný sekretariat rady potom 23. júla 2015 e, vydal vykonávacie rozhodnutie pre Švedsko, Belgicko a Polsko a postupilo parlamentu na konzultáciu. Na konzultáci- táto konzultácia je potrebná podľa judikatúry. Po, rovnako rada vyzvala parlament, aby prišiel so svojím stanoviskom do troch mesiacov. Vzhľadom na správu a snahu posilniť cezhraničnú policajnú spoluprácu, boji proti terorizmu a cezhraničnému zločinu, by rada bola veľmi rada, keby parlament mohol predložiť svoje stanovisko čo najskôr, tak aby sme mohli pokračovať s konečnou etapou realizácie vykonávacieho nariadenia rady bez ďalšieho meškania. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ sa do rozpravy nehlásia žiadni kolegovia, chcel by som ešte pripomenúť, že e, zváženie správy 22. až 23. septembra na Libe a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 29. septembra. E, hlasovanie na plenárnom zasadnutí je naplánované na 26. oktobra. Prejdeme na bod 30, ktorým je je prezentácia predbežnej správy s pravodajcom Timothy Kirkhope. Dúfam. Predsedníctvo rady pána Jean-Louis Bordet bude krátko prezentovať návrh eh, rozho- eh, implementačného rozhodnutia Rady eh, rozhodnutia 2008-633, ktoré sa týka konzultačných procesov pre výzovný informačný systém členských štátov a Europolu na účelom prevencie, detekcie a vyšetrovania teroristických trestných činov. Takže nech sa páči, pán Borde, máte slovo. Ospravedlňujem sa, je to iba krátka sekcia, ale určite si povedete veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V roku 2008 rozhodnutím rady bolo prijeté rozhodnutia o e, zriadení e, vízového informačného systému. Článok 18 tohto rozhodnutia špecifikuje, že bude fungovať, odkedy určí rada a keď komisia upozorní eh, radu o vstupe do platnosti tohto nariadenia. Komisia poskytla túto informáciu rade v roku 2013 na základe toho. 22. júla 2013 rada prijala rozhodnutie eh, vstupu do platnosti vízového informačného systému od 1. Eh, septembra 2013. 16. apríla 2015 eh, Medzinárodný súd rozhodol, že rada mala konzultovať eh, Európsky parlament, ako je napísané v článku 13.1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Preto E, toto rozhodnutie bolo anulované nie kvôli obsahu, ale kvôli procesnej chybe. Ten fakt, že Európsky parlament nebol konzultovaný pred prijatím, avšak súd sa rozhodol ponechať v platnosti e, právnu silu tohto nariadenia, pokiaľ nebude nahradené. Rada musela prijať potrebné opatrenia v súvislosti s rozhodnutím e, súdu a implementačným opatrením, ktoré sa týkalo e, dostupom do platnosti vízového informačného systému a predložiť to nárokovanie Európskeho parlamentu. Dovolte mi počerknúť, že e, toto sa vôbec netýka obsahu vízového informačného systému, ale dátumu vstupu do platnosti výlučne čo sa týka obsahu, je to identické k anulovanému rozhodnutiu, ale mení sa iba čas dátum vstupu do platnosti z 1. septembra roku 2013. Ide o sprístupnenie vízového informačného systému na náhľadnutie určeným orgánom členských štátov a Európov na účelu predchádzania. Preto rada žiada Európsky parlament, aby e, predstavil svoje stanovisko do troch mesiacov. Bolo by veľmi dobré, keby parlament vypracoval toto stanovisko čo najskôr, aby sme mohli pokračovať s implementačným rozhodnutím čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. A teraz spravodajca Timothy Kirkhope. Ja som celkom uh, zvyknutý veci pohyňať e, dopredu. Myslím si, že vďaka e, chybe, ktoré, ktorej sa e, dopustila rada, je tu napravená. Čím skôr príjmeme toto opatrenie, tým lepšie, pretože potrebujeme zdieľať informácie medzi členskými štátmi. Je to veľmi dôležité pri boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. Vzhľadom na existujúce opatrenia v Európskej únie, ktoré sú častokrát predmetom dojednania na tomto výbore. A to, je to práve tento výbor požiadal o prehodnotie existujúcich opatrení a e, komisiu e, no, prešetrenie toho, či tam neexistujú nejaké medzery a Lehota na podkladanie pozmeňujúcich návrhov je 22. septembra, posúdenie návrhov do 1. oktobra 2015 a hlasovanie na plenárke je naplánované na 14. oktobra 2015. Myslím si, že je to to najrychlejšie, ako môžeme s týmto postupovať. Myslím si, že s týmto môžeme uzatvoriť tento bod. Ďakujem e, veľmi pekne. Teraz e, budeme mať krátke elektronické hlasovanie, takže všetci by mali mať pripravené hlasovacie karty. Môžete skontrolovať, či máte všetci k dispozícii hlasovacie karty. Áno. Teraz prejdeme na hlasovanie. Prvý je návrh stanoviska, ktorý sa týka návrhu eh, Rady o mobilizácii nástroja flexibility na predbežné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany pre Taliansko a Grécko. Eh, spravodajcom je pán Peter Niedermüller. Takže hlasujeme o kompromise A. Ešte chvíľku počkáme. Je, sú všetci pripravení? Neviem, prečo som sa zdržal v tomto hlasovaní. Prosím, nehlasujte. Neviem, čo sa teraz deje. Teraz začneme s hlasovaniami. Kompromis A, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Hlasujeme teraz o druhej časti kompromisného návrhu A. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme ku konečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem Peterovi Niedermüllerovi. Teraz, kolegovia, budeme hlasovať o ústnej otázke, ktorý sa týka predmetu islamofóbie, antisemitizmu a nenávistných prejavov. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za váš uh, pomoc. Ukončujem hlasovanie. Colleagues, we have an important item, point 31. Teraz je pred nami dôležitý bod programu, a síce bod 31. Chcem vás poprosiť, že pokiaľ odchádzate a opúšťate miestnosť, aby ste tak urobili potichu a čo najrychlejšie. The colleagues, we have some time constraints, so I'm going to... Kolegovia, sme e, v časovom strese. Prejdeme teda bod e, na 31, ktorá sa týka dohody medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, tzv. zastrešujúca dohoda je to pomerne detailný bod. Takže pokiaľ sa neplánujete zúčastniť, prosím, odíďte, aby sme mohli začať i hneď. Máme tu prezentáciu od e, zastupujúceho riaditeľa, generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Tento nasledujúci bod je momentálny stav rokovania o dohode, o ktorej sa rokuje od marca 2011. Dohoda bola inicializovaná a rokovania boli dokončené. Čiže teraz si vypočujeme informáciu o následných krokoch po prezentácie bude mať slovo pán Jan Albrecht a tieňový spravodajca. Takže vás poprosím o chvíľku pokoja a ticha. A teraz dávam slovo pani Mišu. Všetci sa utišili, zdá sa, keď ste prišli. Takže prosím kolegov o ticho. Nech sa páči. Takže vás e, vítam Takže nech sa páči, máte priestor na prezentáciu. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, uh, ja som sem uh, dobehla a kolegovia sa mi ma pýtali, že prečo nechodím výťahom a hovoril som, že sa musím prebehnúť. Som veľmi rada, že ctení poslanci mi dali priestor na vyjadrenie. Myslím si, že sme sa stretli v polke júla. Kolegovia, toto je pomerne komplexný bod programu, hovorí predseda. Takže prosím tých poslancov, ktorí sa nezaujímajú o tento bod, aby buď odišli, alebo ticho počúvali. Takže sa prosím teraz utište. Stretli sme sa v júli, kedy sme vám poskytli poslednú aktualizáciu o momentálnom stave. A informovala som vás, že bod, ktorý bol zanený chany otvorený, bola otázka jazykov. A aký som vás informovala minulý týždeň pred stretnutím v Luxemburgu, záležitosť jazykov bola záležitosť, s ktorou sme si robili e, starosti ešte pred finalizáciou dohody. My sme toto vyriešili a vysvetlím vám ako. A, a môžeme preto inicializovať túto dohodu. V Luxemburgu minulý týždeň počas stretnutia delegácií EÚ e a zástupcami amerického ministerstva spravodlivosti. Takisto som vyrozumená s tým, že ste obdržali znenie, ktoré bolo inicializované a predtým, než prejdeme na ostatné mesiace rokovaní, dovolte mi povedať, že ako som už povedala, som presvedčená o tom, že táto inicializácia znamená veľmi dôležitý e, krok pre ochranu európskych osobných údajov. Budeme mať transatlantický rámec o ochrane osobných údajov, ktorá sa bude vzťahovať na akúkoľvek e, výmenu osobných údajov v oblasti e, policajných procesov. Toto je, je v zásade dohoda a ochrane osobných údajov. Vzťahuje sa takisto aj na iné dohody, ktoré boli uzatvorené v oblasti policajnej spolupráce a iných, ako napríklad PNR. Táto zastrešujúca dohoda neautorizuje a neumožňuje ako taká prenos údajov, avšak výlučne sa zameriava na ochranu práv jednotlivcov. Ako viete, a ako sme sa už rozprávali, väčšina právneho základnu pre transfery, ktoré sa na takéto účely používajú, či už ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd alebo e, štátneho práva, neobsahujú žiadne alebo e, veľmi málo opatrení na ochranu osobných údajov. Od dňa vstupu do platnosti zastrešujúca dohoda bude nahrádzať e, tento právny základ. Napríklad existujúce dohody medzi e, Spojenými štátmi americkými a členskými štátmi ako NLA tým, že pridá, kde je to potrebné, dodatočnú ochranu osobných údajov. A to je to, čo e, nazývam ja pridanou hodnotou tejto e, zastrešujúcej dohody. Čo sa týka budúcich dohôd, zastrešujúca dohoda bude predstavovať určitým e, druh e, bezpečnostnej siete, pod ktorou e, pod ktorú už nemôže ochrana údajov e, spadnúť alebo klesnúť. Je to veľmi dôležité a je to veľmi významný posun od súčasnej situácii, kde ochrana práv a ochrana osobných údajov musia byť vždy vyrokované, tak povediac, na zelenej lúke. A toto je vlastne tá pridaná hodnota, ktorá smeruje do budúcnosti. verím, že toto sú veľmi dôležité prvky, aby sme mali na pamäti, eh, keď, sme, keď sa pozeráte na finalizovaný text eh, dohody a je to vlastne aj niečo, eh, čo predkladáme našim občanom. Tento text je relevantný, keď hovoríme o interakcii medzi zastrešujúcou dohodou a prebiehajúcou ochranou, reformou ochrany osobných údajov. A pre vás je to samozrejme veľmi dôležité a je to tak správne. V kontexte e, budúcej policajnej smernice a rozhodnutia transfer údajov bude viac menej možný na základe prijatých bezpečnostných opatrení, ktoré sú právne vymožiteľné, ako je napríklad medzinárodná dohoda. Ale, ako som už pripomenula, väčšina existujúcich dohôd žiadne takéto bezpečnostné opatrenia nemá. Tým, že zastrešujúca dohoda doplní tieto medzery, e, bude jej kľúčovou úlohou. A je to práve v svetle tejto role, e, ktoré, ktorým prislúcha e, vysoká dôležitosť zo strany Európskej komisie práve z hľadiska reformy ochrany osobných údajov. Toto je e, reflektované e, v jednotlivých článkov, ktoré prvýkrát v rámci medzinárodnej dohody pokrývajú e, všetky kľúčové pravidlá ochrany údajov zo strany Európskej únie, napríklad kvalita údajov a ich integrita, dozorovanie nad bezpečnosťou údajov a takisto zavádza obmedzenia, napríklad parbus, e, e, dobu uchovávania dát a takisto ako aj práva jednotlivca, ktoré upravujú práva k prístupu k týmto údajom. Niektorí z partnerov Napríklad sú tu oznámenia o údajoch pre polic. Dokon, policiu dokonca predvydali niektoré prvky, ktoré nie sú ešte v súčasnom aký o ochrane údajov Európskej únie. Inými slovami, zastrašujúca dohoda pomôže transatlantickému kontextu v oblasti ochrany údajov a pravidel o ochrane údajov. Práve preto sme trvali na týchto otázkach spolu s našimi partnermi v Spojených štátoch amerických aj z hľadiska hmotného práva, aj z hľadiska formálneho, teda e, znenia. A práve preto tieto rokovania zabrali takmer 4 roky. Dovolte mi dodať, že toto je precedent na medzinárodnej úrovni a môže byť užitočný aj pri podpore vzťahov medzi EÚ a USA. Navyše, pravidla zastrešujúcej dohody siahajú za transfery, idú ďalej ako transfery, ktoré sú regulované pravidlami pre ochranu údajov Európskej únie, keďže sa týkajú aj spôsobu, ako sa údaje spracovávajú, keď už boli presunuté z USA keď už e, prešli transferom. Dovolte mi vám povedať, o čom sme hovorili na poslednom kole rokovaní v lete. Iste si spomeniete, že Spojené štáty sa vyjadrili, že teraz, keď máme 24 jazykov v Európe, je to príliš nemotorné, čo sa týka času, a zdrojov. A keď máme toľko autentických verzií, jazykových verzií, vzniká potenciál, že právne e, vzniknú nejasnosti a spory. Takisto bolo poukázané na to, že tu existuje nekonzistentný prístup e, v porovnaní s predchádzajúcimi dohodami medzi USA a EÚ, pretože sme v tomto ustanovení naozaj nenašli konzistentnosť. Napriek tomu sme trvali na tomto bode vo svetle dôležitosti rozsahu pôsobnosti zastrešujúcej dohody. Táto dohoda sa týka predovšetkým všetkých jednotlivcov a práv, ktoré budú primárne implementované orgánmi na presadzovanie národného práva. Práve preto aj naši občania, aj národné orgány by mali byť schopné posúdiť, a v akej jazykovej verzii a či teda v ich vlastnej jazykovej verzii si želajú mať túto dohodu. Riešenie bolo e, nájdené také, že poprvé predmetná dohoda bude podpísaná vo svojom anglickom znení, to bude jazyk, e, v ktorom teda oficiálna dohoda bude prípustná, lebo aj rokovania boli v anglickom jazyku. Po, tejto, po tomto podpise dohody v angličtine bude nasledovať preklad do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie a bude možné autentifikovať lingvisticky e, to, toto znenie cestou diplomatických nót z USA. Rozličné iné autentické jazykové verzie budú síce existovať, ale anglická verzia bude mať nad nimi pozíciu, pretože sa rokovania konali v angličtine. Je to prax prevzatá z medzinárodných dohôd, pretože mnohé medzinárodné dohody fungujú práve takto, že anglická verzia má istý, istú, isté výsadné postavenie medzi autentickými verziami. Čiže budú existovať budú existovať verzie vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, ale až po podpísaní anglického textu toto sa bude koordinovať. Na tomto sme sa zhodli minulý týždeň. Dovolte mi teraz i vyhliadku do budúcnosti. Parafovali sme tento dokument v Luxemburgu minulý týždeň, ale vyslali sme hlasné a jasné posolstvo USA do USA, že už sa neurobia kroky smerom k podpisu, kým americký kongres a jeho právnici neschvália toto znenie. Komisárka Viera Jaurova sa tiež takto vyjadrila pri tejto príležitosti. V Luxemburgu sme boli informovaní našimi americkými naprotivkami, že táto dohoda, parafovaná dohoda, pravdepodobne rozbehne dynamiku legislatívneho procesu a to bude viesť k prijatiu zákona na americkej pôde. Očakáva sa v nasledujúcich mesiacoch, že sa to ďalej vyvinie, pretože to je nestranná legislatíva, ktorú podporili obe strany, americká aj európska. Nie sú už trenice, zdá sa, že aj Senát, aj e, parlament v USA Ehm, sú priaznivo naklonení, hoci sme čítali všelijaké články v tlači a pre, v tom, tejto súvislosti by som vás poprosila, aby ste použili vaše kontakty v kongrese, aby e, sa táto norma schválila, pretože naozaj pomôže pri spolupráci medzi orgánmi presadzujúcimi právo v praxi. Keď bude tento zákon na americkej pôde prijatý, poprvýkrát budú európsky občania, občania Európskej únie, Hm, viazaný jednou sériou eh, pravidiel pod zastrešujúcou dohodou. Budú vedieť, aké práva majú, aké údaje sa budú vymieňať z USA v oblasti presadzovania práva v praxi. Občania EÚ budú vedieť, že keď sa im odmietne prístup alebo keď sa stane niečo nezákonné s ich dátami, môžu sa odvolať proti tomuto na americkom súde, žalovať e, stranu, ktorá by mala byť obvinená na americkom súde. To sa predtým dialo iba, keď americký občan prišiel do Európskej únie, ale európsky občania, keď boli v USA, tak to neplatilo. Teraz to platiť bude. Verím, že keď sa táto dohoda podpíše, s tým, že bude existovať takéto opatrenie, zvýši to ochranu údajov občanov Európskej únie, posilní to základné práva, právo na súkromie a obnoví to dôveru tokov dát medzi EÚ a USA. Ďakujeme vám za váš čas, ďakujem vám, že ste mi umožnili odprezentovať vám vo vašom zasadacom čase informácie o týchto rokovaniach, ktoré stále prebiehajú a teším sa na odpovede na vaše otázky. Naozaj úprimne ďakujem za vašu podporu počas celého tohto procesu, aj za vaše povzbudzovanie, aby sme napredovali a šli ďalej. A poprosím vaše kontakty v kongrese, aby sa snažili tlačiť v smere prijatia tejto právnej normy. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí predseda. Mohol by som... Jan, nech sa páči, si prvý. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som predovšetkým poďakoval komisii za to, že odprezentovala tento text a madam Miku špecificky za to, aký diel práce odviedla na finalizovaní rokovaní o zastrešujúcej dohode. Myslím si, že keď sa obzrieme späť na tie roky, dozadu, keď sa toto všetko začínalo, keď existovala iba požiadavka vyrokovať takúto zastrešujúcu dohodu, vôbec nebolo jasné, či sa niektoré otázky, zložité oriešky podarí v rokovaniach rozlúsknúť, alebo či aspoň teoreticky bude možné ich dať na stôl. A teraz vidíme túto možnosť, celkom priaznivo. Zdá sa, že sa dá dosiahnuť ehm, dohoda a veľký krok v súdnom v možnosti súdne riešiť svoj prípad, aj keď nie sú občanmi USA, majú právo na tento prostriedok opravný, súdny opravný prostriedok, keď ich osobné údaje sa budú presúvať z Európskej únie do USA v rámci práce orgánov na presadzovanie práva v praxi. Čo sa týka rokovaní, aj v obdobia predtým parlament mal isté požiadavky, my sme vám ich vždy poslali a právny opravný prostriedok bol kľúčový pre nás. Mali sme takúto požiadavku na vás a väčšina našich požiadaviek sa v texte výslednom objavila. To treba povedať. Povedal by som aj ďalšiu vec. V texte vidím, že dohoda urazila kus cesty, vykonala veľký kus cesty vpred a bez toho, že by som sa predčasne vyjadroval k tomu, ako sa k tomu vyjadri celý Európsky parlament, e, rád by som si vypočul názory tieňových spravodajcov o o výsledku tohto rokovania a o texte, ktorý máme pred sebou. Podľa mňa je tento text veľmi dobrý. A chvíľa, kedy tento text je pre všetkých, e, kto sa chcú do ňoho pozrieť, prístupný, je dôležitá a uľahčuje to ľuďom posúdiť prínosy, možné prínosy takejto dohody. My v parlamente urobíme, čo je potrebné na našej strane. Mám ešte jednu otázku. Myslím, že e, tu sú podmienky prijatia. Jedna z nich je, tu ste spomenuli vy sama, a to, že americký kongres ako náš naprotivok schváli tento zákon o súdnom nápravnom opatrení a to spôsobí zmenu v práve zmenu v zákonoch, ktoré sa týkajú napravných opatrení na súdoch aj pre občanov, ktorí nie sú občanmi USA. Myslím si, že táto podmienka bola splnená. Asi to môžem otvorene povedať, pretože bez takejto podmienky by dohoda asi nemala zmysel a náš parlament by asi neschválil takýto text. Týmto aj chcem vyslať jasný signál našim partnerom v USA, že máme na to takýto názor. Druhá podmienka, ktorú by som si dovolil sformulovať už teraz, v tejto fáze, ale nie je to len v mojich rukách, aby sa splnila, a to, ak existuje nezhoda, by nemala ohroziť alebo nejakým spôsobom kompromitovať iné právne normy o ochrane osobných údajov, ktoré sme už medzi tým prijali v EÚ. Dá sa tu naširoko e, teraz viesť rozpráva, či by mohla táto dohoda ovplyvniť iné právne normy o ochrane údajov alebo nie, alebo či tam treba dať nejakú dodatočnú klauzulu bezpečnostnú, či len do tejto dohody, alebo či aj do ďalších dohôd o zdieľaní údajov medzi úniou, členskými štátmi únie a USA. Ako spravodajca si myslím, že by to pre nás parlamentných poslancov bolo asi najjednoduchšie, ak by sme požiadali formálne a využili tak čas, ktorý teraz máme, pretože Spojené štáty ešte stále musia splniť prvú podmienku, požiadať formálne našu právnu službu, aby posúdila presne túto otázku. Ak vznikne nesúlad, nesúhlas, ovplyvní to naše ďalšie právne normy o ochrane osobných údajov. Presne tak, ako ste to povedali, ako ste to sformulovali, že to doplní, že to bude komplementárne k existujúcim dohodám, ktoré už máme, ktoré už existujú. E, možno, že by to mohla byť jedna z požiadaviek, ktorú by som si dovolil sformulovať už dnes, aj smerom ku koordinátorom, aj smerom k predsedovi, a spýtať sa, či nám dá zelenú, aby sme sa opýtali právnej služby na túto vec. Totižto by nám to všetkým pomohlo pri vytvorení právnej istoty tejto veci. Je tu ešte aj politická otázka, ktorá znie, či táto dohoda vytvára prínosy a viac prínosov, než by bolo to, keby sme mm, politicky nedospeli k dohode. Myslím si, že tieto dve podmienky majú rovnakú váhu a je to ešte dodatočný prínos, a ak sa splnia tieto dve podmienky. Myslím, že by sme to mohli vnímať ako príležitosť a to príležitosť začať budovať trans- záväzné štandardy k údajom a k ochrane údajov transatlantické pravidlá, ktoré možno aj v súkromnom sektore budú rezonovať neviem, či sa rokuje, alebo mám to dať do úvodzoviek, toto slovo rokuje o záverečnom rozhodnutí, ktoré komisia môže potom si unilaterálne pozrieť alebo nie, alebo obhájiť pred súdom, či naša smernica o ochrane údajov, náš právny rámec je v týmto súlade. Toto je prvý krok, ale zároveň poviem, že toto sú len moje úvodné slova k tejto zastrešujúcej dohode ale samozrejme si vyhradzujem ešte možnosť e, vyjadriť sa k týmto veciam. Potom, čo si preštudujem e, existujúce štúdie a čo sa k tomu vyjadri naša právna služba. Toľko z mojej strany. Ďakujeme, Jan, Sofi. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Dostali sme kedy dokument na včera večer, takže si myslím, že potrebujeme viac času na to, aby sme sa s textom oboznámili podrobnejšie. Potom by som ešte chcela povedať, že vítam a podporujem túto žiadosť Jana, aby sme získali aj stanovisko právneho odboru, pretože ako každý vie, ja som žiadala nekonečný počet raz správnu analýzu komisie, ktorá by uviedla, aký je vzťah medzi touto dohodou a zákonmi o ochrane súkromia, ktoré teraz schvalujeme v takom tajúplnom postupe mi komisia odpovedala písomne, a povedal, že sa to týka dôverných dokumentov, ale ja si myslím, že to nie som len ja, ale aj občania Európy, ktorí majú právo na to, aby vedeli, v akom stave je tento dokument, ako ďaleko sme. A keď sa pozerám na tento text len tak bežne, tak vidím, že tá ochrana, ktorú poskytuje je na oveľa nižšej úrovni, než máme v našej legislatíve na ochranu údajov, teda tú legislatívu, čo teraz prerokúvame a dúfam, že ju aj skoro schválime. A ak je to pravda, čo pani Mušu teraz hovorí, že toto len vyplňa tie biele miesta, ktoré existujú medzi našimi zákonmi v EÚ, MNAC a odvetvovými dohodami, tak potom je to pravdepodobne veľmi dobrá vec, pretože aj keď je to nízka úroveň ochrany, je lepšia ako nula. Ale ja jednoducho nemám istotu. Ja chcem mať absolútnu istotu skôr, ako budeme hlasovať, že tam nie je žiadne riziko, že táto dohoda by e, bola nadradená smernici ochrane údajov a príslušným nariadeniam. Zatiaľ jednoducho nemám e, presvedčivú odpoveď, vlastne žiadnu odpoveď. Proste jednoducho, keď týkam ten text a si predstavím, že som občaň a mám sťažnosť a idem na súd, tak na akom základe predložím túto sťažnosť? Na základe smernice ochrane údajov, tej budúcej, alebo to bude na základe tejto dohody. A ak bude konflikt medzi týmito dvomi textami, tak čo je nadradené? A ja myslím, že potrebujeme naozaj neprestrielnú odpoveď, ak ju nebudeme mať a my to príjmeme a potom zistíme, že toto je nadradené smernici a nariadeniu, tak máme veľký pruser. Takže podporujem žiadosť Jana o oficiálne stanovisko právneho odboru. Ďakujem. Ďakujem teraz Axel, prosím. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie tejto dohody. A ja musím povedať, že som zatiaľ aj ako sufi spokojný, že sme sa tak ďaleko dostali. Som spokojný aj s obsahom tých, tej možnosti, že my ako občania únie môžeme ísť na súd v Spojených štátoch so sťažnosťou žalobou. Pokiaľ ide o posúdenie, som zdržanlivý pretože ja si myslím, že vždy ide o to, čo vlastne tu chcú zmluvné strany a, a táto vôľa je potom právne zdokumentovaná. A samozrejme, že nemám nič proti právnym posúdkom, ale možno by sme sa mohli obrátiť aj na súdny dvor a požiadať ich o prejudiciálnu otázku, alebo respektíve o predbežné vyjadrenie. Možno by to bolo užitočnejšie, než znovu žiadať niečo od komisie. Ja som to pochopila tak, že táto zastrešujúca dohoda vlastne keď si zoberieme tie staré dohody PNR a ďalšie, že táto dohoda predstavuje doplnenie existujúcich dohôd o túto úpravu. Mohli by ste to prosím potvrdiť, alebo som to zle pochopil. Áno, ide o doplnenie všetkých existujúcich dohôd o túto dohodu. Potom mám ešte nejaké otázky o vysvetlenie. Tu je uvedené zmluvné strany. Zmluvlivé v zmysle tejto dohody sú Európska únia a USA. A to sa znamená, že len tie právnické osoby bez členských štátov alebo členské, až členské štáty sú potom ešte osobitne vymedzené a nie sú uvedené, uvedené ako strana, ako účastník. Takže o čom hovoríme? Len o EÚ, ktorá sa musí postarať o to, že aj my tu budeme mať potom tú príslušnú právnu štruktúru, a budeme potom potrebovať ešte nejaký ďalší právny akt v tejto oblasti a potom, keď sa v článku 19 uvádza, že občania Európskej únie, tak čo to znamená? Pre mňa by to znamenalo, že všetci ľudia, ktorí tu u nás žijú a nie sú štátnymi občanmi členského štátu EÚ, nemôžu urobiť to isté ako unijní občania to je len na vysvetlenie. A potom ešte otázka, keď USA budú mať tento právny akt a majú ho implementovať a ho jednoducho neimplementujú, čo potom? tak táto dohoda sa bude znovu formulovať a nenadobudne vôbec účinnosť a musíme znovu rokovať. To sú len tie otázky, ktoré to vo mne vyvoláva a možno, že už viete dať dneska odpoveď, ale ak by to bolo príliš náročné, tak um, som by bol spokojný aj s neskoršou odpoveďou. Ďakujem. Ďakujem, Axel. A teraz myslím asi? Neviem, tu je niečo s tým zoznamom. OK. Ja ako právnik sa chcem vyjadriť a mám veľ, som veľmi rád, keď sa môžem ako právnik vyjadriť a dať stanovisko. A myslím si, že skôr ako stanovisko právnikov máme veľmi šťastie, že máme vždy stanovisko Sophie in the field. Takže, aby som bol ja spokojný, tak chcem povedať, že som veľmi rád, že toto máme a myslím si, že je tu otáznik a Axel už o tom hovoril a je to ten otáznik, ktorý sa týka schvalovania legislatívy v rámci právnej nápravy opravného prostriedku pre občanov EÚ. Ja dúfam, že sa to schválí rýchlo, ale chcem mať aj istotu, záruky, aké máme, že sa tak stane pretože ak sa povedal, že ak sa toto neza, nezahrnie, a to je jedna z tých základných vecí v tejto dohode, tak potom si myslím, že to budeme musieť znovu posudzovať a e, všetko pokazíme a ja by som to lutovala, lebo tu sme urobili vynikajúci pokrok a bola by to škoda. Takže postarajme sa o to, aby to išlo dobre. Zatiaľ chcem povedať, že som e, spokojný, ale samozrejme len v svetle toho, čo povedala Sofie. Teraz Maria. Ďakujem veľmi pekne a ja chcem zablahoželať e, k tomuto blížiacemu sa koncu veľkého kusu práce, čo sa odviedol a plne podporujem aj to, čo tu už povedali predtým kolegovia a síce, že nastal čas, aby sa právny odbor konečne vyjadril a ja dúfam, že povie všetko, tak, že nám to pomôže a odstráni naše problémy. Avšak musím povedať, že moja myseľ nie je spokojná, keď si pozerám túto otázku právneho právneho prostriedku, alebo súdneho právneho prostriedku nielen z toho hľadiska, či už je to vyriešené, ale dokonca aj ak by sa to schválilo, ak by to kongres schválil, tak potom u mňa vo vlasti doma máme pomerne veľa stálych obyvateľov, ktorí majú všetky práva zaručené vo vnútroštátnom práve, to znamená, ide o ich vzťahy k e, polícii, súdnej ochrane a podobne, čo tu obyvateľia s trvalým bydliskom u nás členovia našej spoločnosti, ale nie sú občania a nie sú ani občanmi tretej krajiny, sú to občania bez štátnej príslušnosti, tak čo im môžeme teraz povedať? Čo povieme, ak tu máme ustanovenia o európskych občanoch, ale títo naši ľudia nie sú občania, to znamená, že na nich sa táto dohoda nevzťahuje. Ako môžeme toto vyriešiť? Čo si myslíte o tejto otázke? Ako by sme tu mali pokračovať? Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ. Teraz Cornelia. Ďakujem, Claude. Je to dlhý príbeh Neviem už, koľko rokov na tom pracujeme. Myslím si, že je dobre, že máme teraz niečo na stole a teším sa tomu, to musím jasne povedať, ale je tu mnoho otvorených otázok. Už tu mnohí naznačili tie problémy, čo sa stane s tými ľuďmi, ktorí nie sú ani občanmi USA, ani EÚ, ale pritom tu žijú to je veľmi závažná otázka. Potom tá celá otázka nediskriminácie, to je niečo, čo si musíme znovu preskúmať, ale aj viazanie na účel a všetko, čo súvisí s podaním žiadosti o právny prostriedok. To všetko treba znovu preštudovať a bolo by dobre, keby sme si na to vyhradili dosť času lebo je to mimoriadne dôležitá dohoda a vôbec nechápeme alebo nevidíme ešte, aké budú všetky jej dôsledky. A nevieme si predstaviť a nevieme presne, čo bude so všetkými tými ďalšími zmluvami a dohodami. Takže to je veľa otvorených otázok a preto si myslím, že je potrebné, a o tom sa to už viackrát hovorilo a viackrát žiadalo, že by sme mali požiadať právny odbor, aby sa s tým znovu zaoberal a aby vysvetlil, do akej miery je to zlučiteľné s e, právom EÚ. Podporujeme návrhy spravodajcu a myslíme si, že by sme tu mali veľmi rýchlo konať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte Monika, prosím prvom rade sa chcem zablahoželať. Rokovania v, tomto, v tejto oblasti sú naozaj veľmi zložité. Nie je to nič jednoduché. A ak požiadame právny odbor o niečo, tak by to malo byť v poriadku, ale myslím si, že v komisii to určite konzultujú veľmi intenzívne s právnikmi, a ja dúfam, že nebudeme mať znovu tú situáciu, že dvaja právnici majú 5 názorov a že do, e, spejeme k nejakej koncenzuálnej forme a že to aj komisia dobre preskúmala. Tomto verím komisii, že túto prácu na tejto zastrešujúcej dohode viedla intenzívne dlho so zohľadnením všetkých aspektov a obav, ktoré máme v EP. Chcela by som ešte sa spýtať niečo k harmonogramu, ako to bude celé vyzerať. Vychádzam z toho, že dostaneme právne stanovisko veľmi rýchlo a keď budú nejaké otázky, tak ich budeme musieť na poslednú chvíľu nejako vyjasniť. Ale predpokladám, že to, čo tu je teraz uvedené a tak, ako ste to formulovali, tak to považujem vlastne za veľmi rozumné a dobre vypracované a v Európe za doplnenie k tomu, čo je naozaj európske právo a čo treba dodržiavať. Ešte chcem povedať jednu na, vec na adresu tých, ktorí u nás dočasne bývajú, ale nie sú občanmi EÚ. Pre tých normálne podľa mňa platí právna úprava ich vlastného štátu, domovského štátu z USO, pretože za tých nemôže EÚ prevzať zodpovednosť. My nemôžeme teraz prebrať zodpovednosť za občanov Venezuely, ktorí žijú u nás náhodou dva roky, ani nemôžeme prevzať túto právomoc za občanov, ktorí vlastne patria do právomoci svojho domovského štátu. Čiže o tom vždy rozhoduje domovský štát. A potom máme osoby, ktoré sú utečencami, ale tam platia iné úpravy. Inak platia podľa mňa, ako to ja chápem, práva európskych občanov na európskych občanov len ak je niekto utečenec, na to sa vzťahujú tie pravidlá eh, podľa jeho štatutu a tie by mali byť také isté ako pre občanov EÚ. Ale iste sa môžete k tomu vyjadriť, ale chcem to privítať, pretože je tu veľa objasnených vysvetlení a chcem vám zablahoželať k tomu, čo ste tu teraz povedali a síce, že e USA nie sú najľahším partnerom pri rokovaniach, sú ale aj iní partnery, ktorí sú oveľa zložitejší pri rokovaniach, pretože ich vôbec nezaujíma európske právo a e, vôbec ich nezaujíma náš názor. Takže sa vlastne teším, že máme partnera, ktorého náš názor zaujíma. Ďakujem, Monika. Ešte sú tu dvaja, ktorí chcú odpoveď, ale máme veľmi dôležité stretnutie koordinátorov o 6. Takže Birgit a Sofie, ale veľmi stručne, prosím. Ja budem veľmi stručná, mám ešte otázky, doplňujúce otázky, ale ak by sme mohli, tak ako vždy, žiadať právny odbor, tak, že pošleme naše otázky im, aby na ne odpovedali, to by bolo dobre, takže by som ich nepoložila teraz, ale by som dala svoje otázky k žiadosti, ktorú pošleme právnemu odboru. Ďakujem, Birgit a Sofie takmer to isté, ale chcem ešte raz spomenúť ešte ten text preambule, oce, ktorý začína uznávajúc, že niektoré existujúce dohody a tak ďalej, myslím si, že tam potrebujeme tiež vysvetlenie. Ja som počula Axel, ako hovorí, že táto dohoda vlastne retroaktívne sa bude vzťahovať aj na E, všetky OSPNR a ostatné iné dohody, ale to je v podstate v protiklade s textom v, a, v preambule, takže neviem, ako je správny výklad. Áno, chcem podporiť to, čo povedali už kolegovia Chcem povedať, že neboli by sme tu, keby nebol ten tlak parlamentu a podpory, ktorú vám dal parlament v týchto rokovaniach. To si myslím, že je veľký pokrok. Chcem podporiť aj tú žiadosť o právne stanovisko, aby bolo všetkým všetko jasné, ale vzhľadom na ten veľký odpor, ktorý sme mali, keď sme sa s ním stretli pred pár rokmi vo Washingtone, ten veľký odpor vo Washingtone, ktorý sme mali pred pár rokmi a to, čo máme teraz na stole, je to veľký pokrok. Môj, moja hlavná otázka, a preto som za toto právne stanovisko, možno, že pani Mišu to už môže vysvetliť, je to tá otázka pobytu ako to bude mať dopad na EU residents, teda na obyvateľov EÚ a tie rovnaké práva. A keď hovoríme o americkom kongrese, tak vidíme, že administratíva to aktívne žiada, tak je veľká šanca, že to prejde. Dobre. Takže nech sa páči, dala by som vám ešte na záver slovo. Pokúsim sa čo najlepšie zodpovedať na vaše otázky dnes. Chcem začať tým, že odpoviem pani Gomez na začiatku a chcem vám povedať, že ten tlak, ktorý ste vyvinuli na nás ako komisiu, nám pomohol aby sme, boli, aby sme mali silné postavenie pri rokovaniach. Nie, že by sme neboli silní, sme silní, to ste videli, ale vždy, keď vieme, čo chcú naše inštitúcie, tak je to dobré, že máme také vodítko, aby sme dosiahli výsledky, ktoré chceme dosiahnuť. Tie podmienky, a o tom tu už hovorili viacerí poslanci, E, tie podmienky návrhu, ako som už povedala, sú predpokladom. Nemáme zatiaľ žiadnu dohodu bez toho, že by ju kongres schválil. A práve preto sa si kladiem, e, žiadam o vašu podporu. Čo sa týka názoru právneho odboru, ten samozrejme dostane. S tým samozrejme nemáme problém, eh, pretože my ako vyjednávací tím iste chápete, že neučiníme žiaden krok, pokiaľ nemáme dôslednú právnu analýzu. A ja mám v týme veľmi, veľa výborných právnikov, Takže keď sme viedli rokovania, tak podobno, ako aj pod mojim predchodcom, bolo to vždy veľmi komplikované a bol to veľmi náročný proces, aby sme našli vhodné znenie, ktoré sa nakoniec pretaví do textu zmluvy. Čo sa týka existujúcich respektíve minulých ako aj budúcich dohôd, zoberme si ako príklad e, PNR. PNR bude nahradené zákonom. To je presne to, čo hovoríme. A toto je presne to, o čo som hovorila ako o spätných prínosoch. Pokiaľ bezpečnostné opatrenia neexistujú už v existujúcich zmluvách, tie budú doplnené tými prvkami, ktoré existujú v zastrešujúcej dohode. A to zahrňa aj členské štáty, pretože ináč by sme nemohli požívať výhody e, zastrešujúcej e, zmluvy. A samozrejme, z jednotlivých jej ustanovení. Chcela by som vám opätovne povedať, že zastrešujúca dohoda nie je ako taká právnym základom. Ak moje údaje budú presunuté do Spojených štátov amerických, budú spracované na základe príslušného práva a európskych pravidiel. A potom na základe tejto zastrešujúcej dohody budú presunuté a potom prostredníctvom tejto zastrešujúcej dohody máme dohodnuté bezpečnostné opatrenia aj v rámci Spojených štátov amerických. A to je samozrejme komplementárne k tomu, o čom som hovorila. čo sa týka občanov Európskej únie, chcela by som vám tu povedať. Je to jeden e, z bodov, kde sme chceli urobiť určité ústupky. Európska únia a jej občania okrem tohto opatrenia alebo iných bezpečnostných opatrení v rámci E, tejto dohody sa vzťahujú na všetkých. Ale chcela by som upriamiť vašu pozornosť aj na to, že všetky opatrenia tejto zmluvy, okrem opravného prostriedku, sú významným zlepšením oproti súčasným pravidlám. A musíme si spomenúť, kde sme boli ešte len pred niekoľkými rokmi a niektorí z vás povedali, kde sme začali a kde sa nachádzame v súčasnosti. Časový harmonogram prijatia zákona vám nemôžem povedať, pretože neviem. Avšak bolo nám povedané a verím, že teraz sa tento proces zrýchli vzhľadom na to, že to má podporu v Spojených štátoch obidvoch strán. Myslím si, že plne môžem súhlasiť. s tým, čo povedal pán Albrecht, že by sme mali venovať plnú pozornosť tomu, aby sme nepodminovávali a nebagatelizovali eh, všetky reformy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Ja by som veľmi eh, ocenila vašu analýzu. A hovorím, že máte pravdu, keď hovoríte, že sme dali podstatu tomu, čo máme vo svojich vnútorných pravidlách. Zakončím tým, že vám opätovne poďakujem a poviem vám ešte niekoľko slov, pretože by ste mali vedieť o tej druhej časti ktorá sa e, týka tých bezpečnostných opatrení, na ktorých spolupracoval aj pán Albrecht. Spolupracujeme veľmi intenzívne a veľmi úzko so Spojenými štátmi, aby sme uzatvorili Safe Harbor. Bezpečný prístav. Bezpečný prístav. A čo sa týka zastrešujúceho dohody, myslím si, že podobne e, sfinalizujeme aj toto opatrenie. Ako vedúci vyjednávač, vás môžem ubezpečiť, že tak e, zastrešujúca dohoda, ako aj bezpečný prístav v oblasti vynúcovania práva na každej jednej odporúčaní v rámci bezpečného prístavu. Riadili sme sa princípom toho, že sme chceli zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov občanov Európskej únie a zabezpečiť kontinuitu ochrany, keď sú tieto údaje prenesené do Spojených štátov amerických. Takže toto sú tieto princípy, ktorými sme sa riadili. A s tým vám opätovne ďakujem veľmi pekne za pripomienky, za podporu a za otázky, ktoré ste nastolili. A teším sa na naše nasledujúce stretnutie, ktoré prebehne v tejto oblasti potom, čo zaujímate stanoviska a potom, čo bude formulovaný zákon. Ďakujem veľmi pekne. Much, um... Ďakujem veľmi pekne. potom, pokiaľ nie je záverečná poznámka ešte spravodajcu, tak môžeme uzatvoriť tento bod. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Teraz je na programe bod rôzne. Tak ďalšie stretnutie prebehne 22. septembra. A budeme pokračovať stretnutím koordinátorom, ktoré malo začať o 6. hodine. Takže teraz poprosím koordinátorov,